Je vous propose que nous commencions. Donc le premier sujet à l'ordre du jour. Dobré ráno. Začneme našu schôdzu. Les euh, scanners de sécurité. Čo sa týka témy euh, bezpečnostných euh, snímačov, teda bezpečnostných skenerov, slovo dám pánovi Rivelinimu, aby predložil svoju správu, takže nech sa páči, máte slovo. Grazie, prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som vyzval výbor pre dopravu, aby do návrhu tejto správy zahrnul aj nasledujúce úpravy alebo nasledujúce zmeny, ktoré sa týkajú možných negatívnych dopadov na zdravie spôsobené radiáciou, ktoré majú tieto celotelesné, celotelové skenery. Hoci ide o nízke úrovne radiácie, napriek tomu je tento krok veľmi dôležitý. Rád by som indikoval, že najlepšie možné riešenie, čo sa týka zdravia, je technológia, ktorá je postavená na e, pasívnom odstraňovaní mm, takýchto vln. Sú to e, systémy pasívneho žiarenia, ktoré neemitujú žiadne vlny a žiadnu radiáciu a výskumy nasvedčujú tomu, že nemusíme mať nejaké obavy spojené so, so zdravím alebo s so ochranou zdravia. No a po druhé, to, čo mi pripadá ako najvhodnejší záver na základe kompromisu medzi pravdepodobnosťou tohoto výsledku a zároveň rizikami, ktoré to predstavuje pre ľudské zdravie. A to je technológia, ktorá je postavená na spracovávaní obrazu, v rámci aktívneho milimetrového žiarenia, ktorý vlastne vytvára obrazy využijúc neionizované žiarenie, čiže nie rentgenové žiarenie. Ak, ide, ak, ak je vystavenie takémuto snímaniu kratšie, ako je limitná hodnota vyznačená v legislatíve. No a po tretie by som chcel počiarknúť to, že technológia Um, používaná na tzv. roztrusených uh, rengenových lúčoch, um, emituje nižšie dávky rengenového žiarenia. Samozrejme, akékoľvek vystavenie ionizovanému žiareniu bez ohľadu na to, aké je nízke, môže mať dlhodobé dopady na zdravie práve kvôli kumulatívnemu dopadu aj radiácie. No a práve preto navrhujem, aby sme sa vyhli tejto technológii, alebo aby sme minimálne zabezpečili to, že všetky formy vystavenia sú tak nízke, ako len možné, a to tak pre obsluhu, ako aj pre pasažierov. No a po štvrté, rád by som zdôraznil, že technologické zázemie pre, pre túto technológiu vyžaruje pomerne veľké dávky žiarenia a práve preto eh, by sme nemali brať do úvahy v rámci systematickej kontroly, eh, keď hovoríme o leteckej bezpečnosti. keď hovoríme o perspektívnom využívaní takýchto rengenových kontrol, odkážem na odsek 3 a tu treba využívať špeciálne zaobchádzanie, najmä pre tých pasažierov, ktorí sú citliví voči ionizovanému žiareniu, ako napríklad tehotné ženy a deti. Mali by sme poskytnúť výnimky pre tých ľudí, ktorí majú implantované lekárske zariadenia ako defibrilátory alebo pacemakery. Mm, potom v rámci bodu 6 ehm, chceme vyzvať členské štáty, aby pravidelne monitorovali účinky, dlhodobé účinky expozície eh, takýchto celotelových skenerov a zároveň je nevyhnutné monitorovať aj posledné vedecké objavy. Je nevyhnutné ehm, skontrolovať, že sú adekvátne inštalované a adekvátne používané. No a že vo všeobecnosti sa s nimi narába tak, ako by sa malo. V bode 7 eh, žiadame členské štáty aby sme e, poskytli veľmi jednoznačné informácie pasažierom na letiskách a to ešte skôr, ako sa vydajú na cestu. No musí vedieť, musia vedieť o všetkých aspektoch, ktoré sa týkajú využívania celotelových skenerov. A v rámci tohoto informačného bodu, ktorý nebol zahrnutý do návrhu, e, a to práve kvôli tomu, že sme to chceli trochu skrátiť, tak to by sme dokázali vyriešiť písomným doplňujúcim návrhom. Respektíve môžem povedať, že ja predložím písomný doplňujúci návrh e, s týmto účelom a to tak rýchlo, ako je len možné. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. E, Ďakujem pekne. Pani Jacqueline Foster požiadala o slovo, nech sa páči. Um, thank you very much, Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem povedať toľko, že súhlasím so všetkým, čo bolo povedané predchádzajúcim rečníkom. Mm, len to treba umiestniť do kontextu. Pôvodne som bola spravodajkynia pre nariadenie 2320, ktoré nasledovalo po 11. Eh, septembri. A teraz sa samozrejme posúvame ďalej, posúvame sa ďalej k tomuto štandardu. Je to pomerne ťažká téma v každom prípade a to práve kvôli tomu, že eh, je to vlastne že tu je výbor pre dopravu ako primárny výbor a my sme len sekundárnym výborom. Je tu niekoľko tém, ktoré sú prediskutované, či už ide napríklad o, e, o zobrazovaciu technológiu, samozrejme na našom výbore sa zaoberáme najmä zdravotnými dopadmi a potom sú tu ďalšie všeobecné témy. To, čo sme povedali viac ako raz, e, myslím si, že to treba opäť zopakovať, je, že musíme akceptovať to, že toto je dodatočný nástroj v rámci boja proti terorizmu na letiskách to všeobec, vo všeobecnosti vieme akceptovať, ale mali by sme akceptovať aj to, že je nevyhnutné poslať ďalej mm, tú základnú myšlienku, že nemôžeme e, neustále reagovať na situácie, ktoré sa vyvíjajú alebo ktoré sa, ktoré, ktoré sa neustále objavujú. Mali by sme mať oveľa lepšiu cezhraničnú spravodajskú službu, najmä keď hovoríme o takéto typy hrozieb, ako je terorizmus. Máme tu počítačové rezervačné systémy, kde si ľudia rezervujú e, lístky. Musí byť efektívnejší systém bezpečnostných služieb, tak aby dokázali bezpečnostné služby filtrovať informácie tak, aby keď niekto niekto vyzerá podozrivo už na rezervácii, ktorú robí, aby to bolo odfiltrované. Je tu ďalšia téma, ktorú sme otvorili počas diskusí a to nie je úplne populárna téma, ale napriek tomu v niektorých veciach musíme byť nepopulárni, najmä v ťažkých témach, keď sa snažíme zastupovať najlepšie záujmy väčšiny cestujúcich. A to je práve, ako sa vysporiadať s profilovaním pasažierov. Všetky tieto veci musia byť spravené a to ešte skôr, ako sa ľudia dostanú na letisko. A teda posúvame sa e, k tomu, že až keď sa dostaneme na letisko, tak to, čo nás čaká vlastne od obmedzení s tekutinami a kontrolovania topánok a, a vlastne posledné problémy spojené s leteckou prepravou tovarov Opäť to bola vlastne identifikácia cez spravodajské služby. To nebol skener. To bola dobrá spravodajská služba alebo globálna spravodajská služba. Takže to, čo v podstate chceme vidieť ako členovia tohoto parlamentu, je oveľa lepšia eh, koncentrácia spravodajských služieb na eh, prevenciu, aby robili lepšie svoju prácu. Takže keď sa dostaneme na letisko, ako som už povedala, sme v pozícii, kde máme celotelové skenery v Spojenom kráľovstve. Máme inú pozíciu ako ostatní eh, z našich kolegov, pretože naša posledná vláda vlastne nariadila používanie telových skenerov už pred istým časom. Vieme dobre, že Schiphol skúšal zaviesť e, túto technológiu a to, čo povedal spravodajca, je, bolo veľmi zaujímavé, pretože oni používajú toto milimetrové žiarenie, čiže toto žiarenie milimetrových vln. A rovnako používajú vlastne aj um, aj taký software, ktorý zabraňuje to, že obrazy, ktoré z toho vznikajú, nie sú ofenzívne. Manchestri a na Heathrow vlastne sa používa roztrúsené rentgenové žiarenie. Myslím si, že to je práve tá téma, ktorá je v samotnej podstate veci. Vieme dobre, že e, že komisie, od komisie sa očakáva, že s čím si príde, s akýmsi návrhom. Je nevyhnutné, aby sme mali lepší spôsob e, v rámci celej Európy, aby sme dokázali harmonizovať tento proces, ale súhlasím e, so spravodajcom, že tam, kde musíme klásť dôraz, je mm, práve technológia, ktorá je k dispozícii. Boli tu rôzne, eh, rôzne lobbying od rôznych organizácií a firiem eh, ktoré majú technológie, ktoré nemajú dopad na pasažierov a práve preto plne podporujem to, čo povedal pán spravodajca. Okrem toho, eh, sme sa rovnako pozreli aj na to, čo tieto zariadenia dokážu spraviť. Teraz neprezrádzam nič. Máme tu Wikipédiu na internete. Tam si dokážete, tam dokážete zistiť všetko. Dokonca sa zdá, že aj celý Pentagon je už na počítačoch. Takže pozeráme sa napríklad na, hľadáme, hľadáme výbušniny, všetci prechádzame detektormi kovov. E, telesný skener e, samozrejme zachytí všetko čo je, čo, je, čo je na tele, ale je to samozrejme otázka detekcie výbušnín. Vždy máte vlastne čosi, čo, čo so sebou nesiete, nejakú, nejakú tašku cestovnú a tak ďalej, alebo kabelku. A na to sú ďalšie technológie, ktoré to kontrolujú. Čiže je to vždy kombinácia vecí, ktoré musíme používať. Ale rozhodne podporujeme toto rozšírenie nariadenia. Chceme, aby komisia zabezpečila, že tie najlepšie technológie budú k dispozícii uvedomujeme si, že sú tu istí, že sú zdravotní experti v rôznych krajinách, ktorí hovoria, že to nemá problém, aby ľudia jednoducho prechádzali takouto, takouto, takýmto zariadením roztrúseného žiarenia, ale nemôžeme myslieť len na nepravidelných cestujúcich, ale musíme myslieť aj na zamestnancov, ktorí vlastne prichádzajú cez tie skenery mnohokrát denne lietajú z miesta na miesto a viackrát denne by museli prejsť týmto celotelovým skenerom. Takže musíme nájsť akési rozumné riešenie. Ako e, povedal aj pán spravodajca, budú predložené niektoré pozmeňujúce návrhy. My pravdepodobne tiež predložíme jeden alebo dva, aby sme to počiarkli a pevne verím, že komisia bude počúvať, členské štáty budú počúvať a podarí sa nám dosiahnuť uspokojivé riešenie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, Chris. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem eh, vystúpiť v mene nášho spravodajca, tieňového spravodajca pana Audisa, ktorý je na dopravnom výbore dnes, ale v jeho mene chcem povedať, že vítá túto správu a pracuje na pozmeňujúcich návrhoch, pretože súhlasí s tým, že celotelové skenery nemôžu byť považované za, mm, za, nebez, za, ne, za úplne nebezpečné alebo teda za úplne bez rizika. A pre mňa je to úplne nová téma A tie návrhy, ktoré sú tu, e, otvárajú isté otázky. Ako sme si mohli vypočuť od Jackie Foster, um, v Spojenom kráľovstve už tieto skenery sú zavádzané, stáva sa to požiadavkou alebo teda povinnosťou. E, boli tu isté obavy, ktoré boli spojené so zdravotnými dopadmi, ale máme tu stále mobilné telefóny a celý rad ďalších vecí. Keď sa chceme pozrieť na zdravotné rizika, tak potom zakážme motorové vozidla, pretože vieme, že autá zabíjajú ľudí každý rok. Takže to, že technológia je nová, nemusí nutne znamenať aj to, že bude spôsobovať nejaké monstrózne dopady na populáciu. V celom okolnosti predpokladám, že v Spojenom kráľovstve, ako aj ďalej, keď táto technológia je postupne zavádzaná, ako náhle bude niekto poškodený, tak výrobcovia, aj, letec, aj orgány letísk, ako aj vlády, stoja pred rizikom, že budú súdené a stále znova. Ehm, bol tu, bol tu silná motivácia pre všetkých zapojených do tohoto procesu, aby, boli, aby si boli istí, že to nespôsobuje žiadne riziká pre pasažierov pretože keď investujete do tohoto veľké peniaze a až potom neskôr zistíte, že to má potenciálne negatívne dopady, tak sa rýchlo ocnite v situácii, že takéto zariadenie už nemôžete používať. V rámci tých návrhov, ktoré sú tu, sa objavujú rôzne odkazy na technológie. Nepoznám rozdiely medzi týmito technológiami, nepoznám dokonca ani aké sú dôsledky ich používania. Čím som si istý je to, že to nie je pre nás, pre tento parlament, aby sme vybrali vhodnú technológiu. To môže byť možno vhodné, aby Európska únia vytýčila akési štandardy vystavenia um, voči potenciálnemu zdravotnému riziku. A bol by som vďačný, ak by komisia na to dokázala odpovedať, aby sme dokázali povedať, ako sú tieto štandardy vytýčované. Predpokladám, že nejaké máme, budú vytýčované na národnej úrovni alebo na celoeurópskej úrovni. Máme nejaké aktívne návrhy, ktoré by nám eh, mohli eh, vlastne regulovať využívanie takýchto skenerov. Kto je licenčný orgán pre takéto situácie? Predpokladajme, že taký takýto licenčný orgán existuje, ktorý vydáva licencie pre výrobu takýchto zariadení, ktoré vydávajú istú mieru radiácie, istú dávku radiácie. Um, nie je mi úplne jasné e, z návrhov spravodajcu je, že kto by mal konať. O, po, akých, ak, po akých krokoch voláme. V odseku 3 sa hovorí, že navrhujeme, aby sme sa vyhli tejto technológii. Kto sme my? To je výzva pre celoeurópsky zákaz alebo nechápem, čo presne žiadame. Eh, hľadáme tu nejaké európske financovanie, ktoré má, eh, ktoré má hľadať nejaké nové ďalšie technológie, to sa tu nehovorí. Um, takže kým táto správa indikuje všeobecné obavy a spomína niektoré technológie na úkor možno niektorých iných, tak ja neviem, kam smerujeme. Nechápem, že o čom budeme hlasovať, okrem toho, že všeobecne skonštatujeme status quo, je toho, keď um, detkovia a babky sedia v nejakom domove dôchodcov a večer po pár drinkoch diskutujú o celotelových skeneroch a, a diskutujú o tom, že radšej tento ako ten druhý. E, mne to naozaj nepríde veľmi objektívne. Uvedomujem si samozrejme aj to, že som prechádzal cez celotelové skenery posledných niekoľko mesiacov na mojom lokálnom letisku. To znamenalo, že sa ma nemusel personál dotýkať. Ja si celkovo myslím, že sa mi to páči, že sa ma personál nemusí dotýkať, že to za to robí, že to za tých zamestnancov robí stroj a ja si predstavujem aj, že tých zamestnancom to vyhovuje, že sa ma nemusia chytať. Takže má to isté výhody nad rámec a tých niektorých kľúčových, ktoré, o ktorých hovorila aj Jackie Foster. A síce, že takýmto spôsobom eliminujeme, ale teraz znižujeme riziko terorizmu. Ďakujem pekne a teším sa na odpovede. Ďakujem, Chris. Sabine Wills. Ďakujem pekne. Ja si kladiem otázku, či tieto skenery naozaj prinesú väčšiu mieru bezpečnosti, pretože tieto môžu preskúmať iba povrch kože, takže nie to, čo sa nachádza v tele alebo v zhyboch tela. Takže takíto atentátnici, eh, ktorí mali bombu v v spodnom prádle, takýchto by celotelový skener nebol schopný odhaliť. Takisto keby to mali v dutine tela. Takže si kladieme otázku, aký prínos vôbec majú takéto celotelové skenery. Ten, kto chce priniesť nejakú vybušninu na pálubu lietadla, tak e, tomu, tom, tomu e, v tom iste nezabrania takéto skenery. Ich celoplošné využívanie vedie k e, zvýšeniu um, žiarenia, expozícii žiarenia 30 až 300 GHz. Toto je to uh, žiarenie, ktoré to vydáva. Podobné je to v prípade telefónov, mobilných telefónov a um, mikrovlných rúr. Komisia tvrdí, že v prípade týchto zariadení nebolo možné škody preukázať, napriek tomu je zrejme sú dôkazy o tom, že existujú poškodení napríklad v prípade mobilných telefónov. Potom, čo bude s deťmi, čo bude s tehotnými ženami, čo bude s zamestnancami, ktorí sú takémuto žiarenu vystavení pravidelne. Potom otázka ochrany osobných údajov, súkromia osôb, ktoré sú predmetom kontroly. Prax už ukázala, že ochrana osobných údajov nie je eh, garantovaná na 100%. Hekery, eh, letiskový personál má prístup k, môže mať prístup k takýmto fotografiám, k takýmto záznamom protézy, e, rôzne katetre, rôzne iné lekárske pomôcky e, sú veľmi problematické v tejto súvislosti. Napríklad deti musia pokojne stáť v tom skeneri, Ak e, to dieťa nie je schopné tam odstáť, tak e, e, bude musieť byť dieťa prehľadané ručne. Toto je tiež podľa mňa problematická skutočnosť. Ja si myslím, že lietanie nikdy nebude na 100% bezpečné. To mimochodom platí aj pre ostatné dopravné prostriedky a napriek tomu ich využívame. V Taliansku už znova odstránili skenery, pretože bolo treba ešte viac telesného prehľadávania než predtým. Tie rady na letiskách boli ešte dlhšie. Ja si myslím, že absolútna istota nikde nebude existovať, takže odmietam takéto celotelesné, celotelové skenery. Ďakujem pekne, Jolanda Hübner. Ďakujem pekne, pani predsednička. My všetci súhlasíme s tým, že zavedenie takýchto skenerov malo zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pre leteckú dopravu. Ale v podstate musíme si to zvážiť, musíme zistiť, o čo sa zvýši bezpečnosť takýmito zariadeniami a o čo viac bude táto vyššia bezpečnosť stáť z hľadiska zdravotných dopadov. Musíme si uvedomiť, že nie všetci, ktorí prechádzajú takýmito skenermi, sú v perf- majú perfektný zdravotný stav, e, možno niekto bol na operácii v nejakej inej krajine, má, má pacemaker alebo nejaké iné zdravotné, zdravotnú pomocku a musí prejsť týmito skenermi. A to môže mať negatívny dopad na hm, tieto zdravotné pomocky, Čiže E, takýmto spôsobom, keď niekto po operácii musí prejsť skenerom, tak to môže mať negatívny dopad na jeho zdravie. Vymeniame si tu názory, áno, to je pravda, ale musíme si uvedomiť, že pre niektorých cestujúcich je to naozaj závažný problém. Matky s malými deťmi, tehotné ženy. Na týchto tiež môže mať e, žiarenie dopad. E, nevieme si predstaviť, že tehotná žena, ktorá prejde takýmto skenerom, že žiarenie nebude mať na ňu žiaden dopad. Nevieme, aký dopad to bude mať na e, babo. E, a čo tými ľuďmi, ktorí často musia prechádzať takýmito skenermi, môže to mať veľmi negatívne dôsledky, môže to viesť k nejakým ochoreniam. Naozaj nevieme teraz povedať, nakoľko je to škodlivé pre ľudské zdravie. <clears throat> Vieme, že teroristi uplatňujú rôzne metódy, prekvapivé metódy a súhlasím s tým, s tými, čo povedali, že potrebujeme vhodné spravodajské informácie. Uh, pretože uh, vieme, že teroristi sa pre, v podstate vystupujú ako, ako riadni cestujúci. Uh, máme posledné skúsenosti, že sa na palubu dostali nejaké balíčky do kufrov a tak ďalej. A zdalo sa, teda vyzeralo to tak, že cestujúci teda nastúpi na lietadlo a e, v poslednej dobe musel vystúpiť, e, museli prebrať batožinu, vyložiť ju. Čiže tie spravodajské služby neposkytli všetky potrebné informácie. Musíme si uvedomiť, že existuje viacero spôsobov, ako zabezpečiť bezpečnosť na letiskách, nie len jeden. A treba si uvedomiť, že tieto skenery môžu byť zdraviu škodlivé. Možno, že sme to trošku ponáhlali. Nehovorím, že to je metóda, ktorá sa v končnom dôsledku nemôže osvedčiť ako veľmi efektívna, ale zatiaľ ešte nevieme. Zatiaľ ešte nevieme, či tie skenery nebudú mať negatívny dopad na naše zdravie, alebo e, nie. Ďakujem pekne, Kruton. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel pripojiť k tým kolegom a kolegyňam, ktoré vyjadrili obavy. Ja si myslím, že tak ako pani Vils povedala, že jednoducho nemôžeme takto ísť stále ďalej je na čase, najbližšie, keď budeme uplatňovať takéto opatrenie. Dúfam, že teda nebudeme, ale potom príde nový teroristický útok a potom niekto nájde iný spôsob, ako prejsť cez všetky bezpečnostné kontroly a bude ohrozovať život iných ľudí, čiže budeme zase hovoriť o novej technológii a potom o novej technológii a v konečnom dôsledku jednoducho sa nám nepodarí dosiahnuť to, čo chceme dosiahnuť. Zastaviť túto hrozbu. Myslím, to opatrenie nie je primerané. Ehm, netrápia ma tak až zdravotné dopady týchto skanerov. ano veľmi ma to znepokojilo. A aj to, že už niekde sa používajú tieto skenery v európskych krajinách, tá skutočnosť je dôvod preto, aby sme o tom diskutovali. Ako je to možné, že niektoré európske krajiny už používajú tieto opatrenia a sú to letiska, kde bude chodiť veľa európskych občanov. A môže to mať zásadné dopady na zdravie obyvateľstva. Ja si myslím, že najprv by sme mali hovoriť o tom a o tomto a až potom diskutovať o tom, či rozšírime uplatnenie tohto opatrenia. Ďakujem, Karl Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa samozrejme pridávam k spravodajcovi na jeho stranu, pokiaľ ide o tieto aktívne systémy žiarenia, sú tu aj pasívne systémy žiarenia, ktoré nie sú také škodlivé pre zdravie, pretože e, tam tie tamto žiarenie je iba, iba pasívne, e, je možné práve takýmto spôsobom zistiť e, napríklad z nejakého prášku, kovu a podobných látok. Tento stroj, tento prístroj je e, samozrejme pomalší a tiež sú tu možnosti e, skryť predmety v určitých zhyboch tela, takže ani tento spôsob zisťovania nie je úplne 100%. Takže dostávame sa do slepej uličky bez ohľadu na to, aké metódy uplatňujeme. Ja som proti akým form, akýmkoľvek formám aktívnych skenerov, či už sú to rengenové zariadenia alebo iné formy. Pre mňa je to všetko absolútne nepriateľné. Je to zásah do o, zdravia pasažiera. Sú tu aktívne a pasívne rizika pre Eh, osoby v závislosti od toho, do akej miery sú takémuto žiareniu vystavené. Takže naozaj si myslím, že sa dostávame do slepej uličky. Bezpečnosť sa nezvyšia, sú tu obrovské zdravotné rizika. Nemôžeme nikomu zabraniť v tom, aby eh, dostal výbušninu na palubu lietadla. Napríklad otázka liekov, tie si môžete zobrať so sebou na palubu, potom vám stačí iba e, troška tekutiny a kľudne môžete vyrobiť výbušninu. Sú tu takéto možnosti. Napriek tomu, že je obmedzenie veľkosti tých e, balení, ktoré je možné zobrať na palubu. Tak čo úplne zakážeme? E, vziať na palubu lieky alebo taktiež e, e, duty free produkty, ktoré sa kupujú, e, zakažeme ich prinesenie na palubu. Toto všetko sú rizika, ktoré existujú. Ak naozaj chceme duty free, tak nech sa to nakupuje v, na letisku destinácie a nie na letisku, z ktorého pasažier vyráža, keď chceme naozaj zvýšiť bezpečnosť. Takže ak chceme naozaj zvýšiť bezpečnosť, mali by sme zabrániť všetkému, čo môže slúžiť ako zdroj pre vyrobenie výbušniny, všetkému zabrániť dostať sa vôbec na palubu lietadla. Áno, otázka spravodajských služieb tie často rozhodujú, ktoré osoby sú potenciálnymi teroristami, ktoré nie, takže tie, ich zapojenie musí byť oveľa, oveľa lepšie, také inteligentnejšie formy kontrolovania pasažierov, nie telesné prehľadávanie pretože teroristi nachádzajú rôzne alternatívne metódy. A keď e, nie na letiskách, tak e, bude dochádzať teroristickým útokom e, na železnici, na lodi a tak ďalej. Takže vlastne to riziko iba presunieme z jedného miesta na druhé. Nemôžeme predsa zaviesť skenery všade, keď vychádzate z domu, keď prichádzate na stanicu, eh, keď prichádzate do metra, veď toto je úplne neprimerané, toto by bola potom taká eh, spoločnosť typu Big Brother, absolútne kontrolovanie. Ja si myslím, že boj proti terorizmu bude najlepšie fungovať v otvorenej spoločnosti, kde sa nebudeme musieť skrývať jeden pred druhým. Takže ja absolútne zamietam toto opatrenie. Je to eh, proti integrite osobnej je to veľmi drahé a neprináša to dostatok, dostatok e, prínosov. Musíme hľadať efektívnejšie formy ochrany pred terorizmom. Pretože je potrebné chlániť človeka, jeho súkromnú sféru, je potrebné zachovať otvorenú spoločnosť, neefektívne, drahé opatrenia, či už pasívne alebo aktívne, sú pre mňa absolútne nepriateľné. Ďakujem pekne. Ines Alaja Sender. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Chcela som po, spomenúť niektoré témy, najmä keď hovorím o celotelesných skeneroch. Je tu jeden kľúčový aspekt, ktorý musíme vnímať a ktorý z hodov okolností spomenuli aj experti. A síce, že ide o nárast bezpečnosti v oblasti, kde je nevyhnutné dosahovať čo najvyššie úrovne bezpečnosti. A to práve kvôli tomu, aby tento sektor dokázal fungovať a zároveň, aby sme ochránili právo na mobilitu, na, na cestovanie. A tu hovoríme naozaj o veľkom počte užívateľov leteckých prepravných služieb um, ako náhle sa vytvorila vlastne možnosť zavádzania týchto skenerov, tu nie je, hovoríme o no väčšej bezpečnosti, ale hovoríme aj o kľúčovom aspekte a síce väčší komfort pri prechode, skúš, pri prechode skenermi. Um, čiže v podstate E, to je oveľa pohodlnejšie ako telesné prehmatávanie alebo telesná kontrola. E, takže to je práve čosi, čo nám nahrádza túto, e, túto možnosť. Technológia, ktorá nám rozhodne môže pomôcť a ktorá nám môže pomôcť zrýchliť spracovávanie pasažierov na letisku a najmä keď si uvedomíme, aké technológie máme k dispozícii, musíme využívať tie, ktoré nám dávajú najväčšiu bezpečnosť. Samozrejme, že je nevyhnutné zabezpečiť isté podmienky. Ja som si istá, že tento parlament a tento výbor by mal chrániť predovšetkým aj záujmy zdravia a ochrany zdravia, ako už bolo ukázané vo viacerých prezentáciách, ktoré sme mali od expertov. Napriek tomu, že máme ešte stále svoje pochybnosti, eh, ktoré predstavovali a spomínali aj samotní experti nevždy sme boli uistení na 100% a nevždy vieme úplne isto, ako to dokáže ovplyvniť zdravie najmä keď hovoríme najmä o pracovníkoch leteckých prepravných služieb, o pilotoch, o, um, o personále obslužnom, o obsluhe týchto skenerov a tak ďalej. Všetci tí, ktorí prechádzajú alebo sú v blízkosti týchto skenerov. Ďalej pravidelní cestujúci, častí pasažieri. Ehm, opäť musíme mať záujem, aby sme presne vedeli, ako ich, e, že či keď ich vystavujeme veľké dávke žiarenia, aký to má vplyv. Samozrejme, že táto technológia bude stať veľké peniaze. Je to pokročová technológia, ale musíme zabezpečiť minimálne teda to, aby sme nejakým spôsobom zvýšili bezpečnosť a ochranu tých, ehm, ktorí cestujú často tak aby vlastne boli zabezpečené záujmy častých cestujúcich a personálu. Ja som prešiel v, Hamburge, v Hamburgu jedným z, jedným z týchto skenerov. Jednoducho nemal, da, da, bola mi daná možnosť, či chcem alebo nechcem prejsť týmto skenerom. Takže na hamburskom letisku e, som dostala na výber a myslím si, že do istej miery e, to je riešenie. E, nedávno sme mohli vidieť v prípade Spojených štátov amerických, že nebolo nám úplne jasné, či dokážeme 100% zabezpečiť um, vlastne ochranu týchto obrazov alebo toho zobrazenia, ktoré vychádza z týchto skenerov. Ale to je podľa môjho názoru e, druhotná záležitosť. No a ďalej, cenová efektívnosť. Je nevyhnutné mať to na pamäti, myslieť na to. Je to technológia, ktorá je mimoriadne drahá. A e, vlastne ako parlament už aj žiadal, musíme, či budeme žiadať povinné alebo nepovinné uplatňovanie týchto skenerov, aj to by sme mali brať do úvahy, že to je mimoriadne drahá technológia. Takže e, v prvom rade aspekt ochrany zdravia je kľúčový, ale e, treba si uvedomiť, že tie, zdá sa, že tie argumenty, ktoré o tom hovoria, sú rozumné, sú bezpečné a e, spravodajca urobil hierarchizáciu jednotlivých technológií, ktorá podľa mňa je veľmi rozumná a cenná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chris Davis, veľmi stručne, len veľmi stručne naozaj tie obavy ohľadom zdravia. Môžem povedať ľuďom, že každý týždeň idem cez ten skener a zatiaľ ešte stále žijem, takže určite nevyvolá to nejakú okamžitú pohromu. Mohla by komisia konkrétne odpovedať na otázku toho, to, ne, ohrozenia zdravia? V podstate, aké aktuálne informácie, vedecké informácie e, sú tu o škodlivých účinkoch na zdravie? Mohli by nám toto povedať? Ďakujem. Pán Pirejo. Ďakujem pekne. Vrátim sa k tomu, čo e, sa tu hovorilo o vystavení sa o expozícii. Áno, vyvolalo to viacero, vyvoláva to viacero otázok a myslím si, že by sme mali tieto veci preskúmať ešte do väčšej hĺbky. Samozrejme musíme stále robiť viac a viac preto, aby letiska boli bezpečné a chceme, aby tieto bezpečnostné skenery boli rýchlejšie, efektívnejšie. Áno, v, kontrolovali nás v Maďarsku, potom nás kontrolovali v Taliansku, pretože e, sa evidentne zdalo, že to jedno nestačí. Áno, sú tu problémy e, s dopadom na zdravie. Určite neexistuje zariadenie alebo teda, samozrejme nie som presvedčený o tom, že existujú úplne neškodné zariadenia. Ľudia, ktorí majú zdravotné problémy a musia prejsť cez takýto skener, tak e, si musia byť istí, že to nebude mať negatívny dopad na ich zdravie. Viem, že to tu už zaznelo niekoľkokrát počas našej diskusie, ale je zrejme, že všetci chceme aby tie bezpečnostné kontroly na letisku boli veľmi rýchle, všetci lietame, cestujeme, ale na druhej strane nechceme znižiť tú látku bezpečnosti. Takže podľa mňa by sme to mali podporiť. Slovo dostáva pani Foster, ktorá požiadala o slovo druhýkrát, takže len minútku. Ďakujem pekne. Pani predsednička, že sa môžem ešte raz vyjadriť. Len e, reakcia na Krisa Davisa Áno, mm, mm, myslím si, že väčšina z nás sa snaží mať to v dobrej perspektíve. Ja sa e, zapodievam leteckou spoločnosťou 20 rokov, čiže už som to všetko videla aj zažila, ako by sa dalo povedať. A ja som tá posledná, ktorá tu na to bude brať na ľahkú váhu, ale zároveň som jedna z tých, ktorí tvrdia, že podporujeme ďalší nástroj, k boji proti terorizmu, to akceptujeme, aj verejnosť to akceptuje, ale my tvrdíme, že existujú technológie, vieme, že existujú technológie, ktoré sú menej škodlivé ako tie, ktoré sa používa. To je realita, o tom tu hovoríme. A <clears throat> takisto ani nehovoríme o tom, že komisia bude diktovať to, ktorá technológia sa bude používať. Pre nich je to niečo veľmi ťažké. Oni sa snažia zabezpečiť akýsi rámec, ktorý by fungoval v celej Európe, aby sme tu mali určitú mieru harmonizácie. A ešte posledná vec. Jednoducho cez telesný skener neprechádzaš každý týždeň, len náhodným spôsobom. v podstate sa ten výber cez, e, pasažírov, ktorí idú cez telesný skener, je náhodný a nikto neprechádza týmto skénerom za každým, keď cestuje. Ale je treba zabezpečiť, že máme určité technológie a máme tu zamestnancov, ktorí v podstate každý deň musia tým prechádzať a potom sú tu aj problémy cestujúcich, ktorí veľmi často cestujú. Čiže nevieme, či to bude mať dopad na nich alebo nie, pretože keď niečím prechádzate dva mesiace, v nás tu zaujímajú dlhodobé dopady. Čiže nehovoríme tu o okamžitých dopadoch. Myslím, že by sme mali mať rozumnú diskusiu a povedať si, dobre, viem, že treba niečo spraviť, ale pristúpme k tomu pragmaticky, využíme tú najlepšiu technológiu, ktorú máme a tie ďalšie nástroje ako spravodajské služby a tak ďalej, aby sme sa dopracovali k dobrému záveru a chránili občanov Európy a robme to rozumným spôsobom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Slovo dostáva pán Filip Kornelis za komisiu nejaké 3-4 minútky, ak by sa to dalo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa aj v mene komisie poďakovať pánovi Revelinemu za návrh stanoviska, ktorý je veľmi konkrétny a naozaj nastoluje tie správne témy, e, ktorými sa aj zapodívame v našej práci. Ďakujem aj poslancom a poslankyniam za dobrú diskusiu. Chcel by som vás informovať o tom, že momentálne pracujeme, pripravujeme hodnotenie dopadov prípadného využitia bezpečnosti skenerov na letiskách EÚ. Toto hodnotenie dopadov, táto štúdia sa rozbehla pred niekoľkými mesiacmi a očakávame, že bude hotová v priebehu niekoľkých týždňov, takže je veľmi užitočné, že môžeme dnes tu sedieť medzi vami a v podstate vedieť tak vopred asi, aké sú názory tohto výboru v rámci hodnotenia dopadov sa zvažujú tie bežné dopady, hospodársky, sociálny, ekologický dopad. V rámci tohto hodnotenia dopadov sociálny dopad bude mimoriadne dôležitý Vrátanie účinkov dopadov na základné ľudské práva a dopadov na zdravie. A veľká časť hodnotenia dopadov sa bude zapodia, sa zapodieva práve otázkami zdravia Všeobecne by som chcel povedať, e, že žiaľ, dokonalé prístroje nemáme zatiaľ pre leteckú bezpečnosť. Všetky metódy a technológie majú aj svoje nevýhody. Bezpečnostné nevýhody v niektorých prípadoch, v iných prípadoch zase praktické nevýhody, nepohoda pre cestujúcich a tak ďalej. Ale pokiaľ je tu stále hrozba v oblasti letectva a potreba bezpečnostných opatrení, snažíme sa nájsť to najlepšie možné riešenie pre kontrolu cestujúcich aj zamestnancov, najlepšie možné riešenie zohľadňujúc tú potrebu určitej miery bezpečnosti alebo dostatočnej miery bezpečnosti, ale zároveň aj ochrany zásadných práv a zdravia. Konkrétne k tým otázkam zdravia poviem k tomu trošku viac. V hodnotení dopadov ako už povedal aj pán spravodajca, aj my budeme rozlišovať medzi tou e, technológiou e, milimetrových vln a e, technológiou e, spätnej rozptýlového žiarenia. Pri tých e, milimetrových vlnách e, v oboch prípadoch máme to šťastie, že sa môžeme vychádzať už v podstate zo skúseností EÚ. Čo sa týka milimetrových vln, tam také všeobecné zistenie, ako aj pri iných veciach, ako sú mikrovlné rúry alebo mobilné telefóny. Tu je hlavnou problematikou intenzita e, miery vystavenia sa, pretože nie je tu žiadny kumulatívny efekt na rozdiel od ionizujúcej radiácie, ionizačného žiarenia. Čiže všeobecne sa dá povedať, že ako náhle intenzita žiarenia pri každom prechode cez ten skener s pasívnymi milimetrovými vlnami nie je príliš vysoká, tak by to nemalo mať žiadne dopady na zdravie. Aspoň to nám povedali odborníci. K otázke ionizačného e, žiarenia tu takisto sa môžeme spoliehať, vychádzať z existujúcej legislatívy v rámci zmluvy Euratom, ktorá sa uplatňuje pre všetky typy expozície ionizujúceho žiarenia pre iné ako zdravotné účely, čiže nie je to poprvýkrát a využívanie celotelových skenerov nebude ani posledný krát, kedy sa toto bude uplatňovať. Všeobecné princípy existujúcej legislatívy sú v podstate trojaké. Poprvé, využívanie ionizujúceho žiarenia pre iné ako zdravotné dôvody musí byť opodstatnené. Akékoľvek použitie musí byť opodstatnené, akékoľvek postupy, ktoré vystavujú občanov ionizujúceho žiarenia, musia byť opodstatnené tým, že sú pozitívne pre občanov aj pre spoločnosť a tieto výhody prevážia nad nevýhodami a takisto to je teraz spraviť teda hodnotenie jednotlivé. A po tretie, tá expozícia musí byť optimalizovaná tak, aby tie dávky boli čo najnižšie, ako sa dá, ako je to priateľné, zohľadňujúc aj hospodárske a sociálne faktory. A po tretie, dávky radiácie musia byť obmedzené tak, aby sa zabezpečilo to, že nikto nebude vystavený vyšším limitom, ako je stanovené zákonom. A v podstate členské štáty majú orgán, orgán ochranu pred radiačným žiarením, ktoré skúmajú takéto prípady a e, vystavia akési rozhodnutie o možnosti a podmienkach používania takýchto zariadení, ktoré vysielajú ionizujúce žiarenie. E, takže v tejto fáze to je asi všetko ohľadom zistení nášho hodnotenia dopadov. Ako som povedal, toto hodnotenie dopadov by malo byť hotové v priebehu niekoľkých týždňov a potom sa tejto otázke, ak si to budete želať, s vami môžeme spoločne ešte vrátiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hozbach, pani Hozbach, jedna minútka. Ďakujem pekne, som bola pre, vo výbore pre dopravu boli sme na letisku Skipol, aby sme si pozreli, ako fungujú tieto milimetrové vlny. Majú v podstate 5-ročnú skúsenosť s využívaním, s každodenným využívaním týchto zariadení. Mnoho zamestnancov každý deň veľakrát prechádza týmito e, skenermi. Zamestnanci sú v pod prísnejšou zdravotnou kontrolou, pretože samozrejme tí sú najviac vystavení používaniu týchto skenerov. A zistilo sa, že po piatich rokoch tam nedochádza žiadnym zdravotným problémom týchto ľudí, ktorí denne veľakrát prechádzajú skenermi. <clears throat> Takže, ako som povedala, bola som na výbore pre dopravu, ale ja som v podstate bola na letisku Skypol a prešla som týmto zariadením. Ďakujem pekne za udelenie slova nemáme čas na ústnu otázku, takže dám písomnú otázku. Prečo navrhujete len pasívne zariadenie? Čo to všetko bude stať? A prečo nehovoríme o tom, že by tu v podstate došlo k prenosu nebezpečia na iné spôsoby dopravy, iné, iné druhy dopravy. Takže tri základné otázky. Nemáme mikrofón. Takže pán spravodajca, mohli by ste zodpovedať krátko, pretože vaša správa vyvolala, vyvolala veľký záujem, ako je tu zrejme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí vystúpili počas tejto diskusie a vyjadrili sa. K, vidieť, že naša správa vyvolala veľký záujem. Sme volení politici, ktorí majú povinnosť e, zabezpečiť príjmanie vyváženej legislatívy, ktorá umožní zavedenie takýchto zariadení, ktoré budú chrániť všetkých občanov. Všetkých občanov a samozrejme všetci občania majú aj právo na ochranu zdravia. Nie je tu len otázka rengenového žiarenia alebo prechádzania cez skenery. Musíme zároveň rešpektovať práva občanov, právo na dopravu, na cestovanie a právo na ich ochranu cez novú technológiu. Takisto musíme rešpektovať aj psychologické blaho cestujúcich, právo na bezpečnosť. My ako legislatívci máme povinnosť postupovať vyváženie a zvážiť všetky tieto veci, všetky aspekty a snažiť sa nájsť najlepšie, najvyváženejšie možné riešenie. reakcia na kolegov, vlastne čo tu robíme, o čom hlasujeme. E, skr, skromne sme vypracovali túto správu, predložili sme ju kolegom, v mojej správe sme teda vylúčili rengenové žiarenie, pretože je jasné, že rengenová technológia už nie je vhodná, je zdraviu škodlivá a takýmto spôsobom v podstate som zosúladený s tým, čo e, uviedla v svojej správe komisia. V podstate hovoríme o tých zariadeniach, ktoré sú naozaj špičkové, tie najpokrokovejšie z hľadiska technického. A presne o to tu ide, to musíme spraviť, využívať tie najaktuálnejšie, najlepšie možné technológie. Samozrejme, príbežne sa to bude modernizovať a aktualizovať. A dovolte pripomenúť e, slova filozofa, ktorý obhajoval tradície. Povedal, že modernosť je, moderná je ako lopata, alebo teda ako meč ktorý keď chytíte zo, zo zlého konca, tak sa porežete. Čiže musíte sa do toho pustiť z toho správneho konca. A v podstate musíme teda využiť technológiu, ktorá k dispozícii, musíme ju využívať vhodne. Ďakujem pekne. E, lehota na pozmenujúce návrhy je 6. E, decembra na poludnie. E, hlasovať sa o tom bude v apríli a potom v podstate schvalovanie bude v roku 2011. Prechádzame teraz na ďalšiu tému. Na programe dnešného dňa je to dôležitá téma. Je to téma nedostatok proteínu v Európskej únii. Aké riešenia treba hľadať? Aký, ako riešiť dlhodobý problém? Nie je, to, nie je to nový problém, je to veľmi starý problém. A na úvod teda odovzdám slovo Takže odovzdávam slovo nášmu spravodajcovi Čaba Šandorovi Tabadžimu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Toto je naozaj veľmi veľká výzva pre Európu. Európa musí prijať rozhodnutie, o tom, či sme schopní zvýšiť produkciu rastlín obsahujúcich bielkoviny a ak nie sme v stave to robiť, musíme tieto plodiny dovážať zo zahraničných trhov. To je to rozhodnutie, pred ktorým stojíme. Táto otázka má samozrejme dopady aj na životné prostredie a na zdravie verejnosti. Európa je čoraz závislejšia, čoraz zraniteľnejšia v tejto oblasti, pretože čoraz viac proteínových rastlín musíme dovážať. Topit na svetových trhoch však zároveň rastie. Mám na mysli krajiny ako napríklad Čína, rozvojové krajiny, rastúce krajiny. Takže z hľadiska životného prostredia aj zo zdravotného hľadiska si musíme položiť otázku preferencie preferencie živočíšnych alebo rastlinných bielkovín. Pokiaľ ide o tie živočíšne, toto otázkou sa zaoberá pani Dagmar Roth-Berendt. Všetci veľmi dobre vieme, že po tom, čo bola epidémia BSE a po tom, čo boli zakázané čo bolo zakázané krmenie ehm, zvierat živočišnými bielkovinami. Napriek týmto všetkým veciam táto téma ešte stále je čiastočne tabuizovaná. Ale ako je to v prípade zvierat iných ako prežúvavce? Táto správa sa touto otázkou vôbec nezaoberá otázkou iných typov zvierat než prežúvalce. Podľa môjho názoru by sme mali vyzvať komisiu, aby sa zaoberala touto problematikou. Teda pokiaľ ide o konzumáciu z živočišných bielkovín a pokiaľ ide o rizika s tým spojené. Takáto analýza je naozaj nevyhnutná, pretože sú tu rôzne prekážky, rôzne limity, pokiaľ ide o pestovanie bielkovinových rastlín v Európe. Na jednej strane sú tu klimatické dôvody, zároveň sú tu dôvody podmienené polnohospodárskou stratégiou a tak ďalej. Otázka ziskovosti, výnosnosti je tiež veľmi dôležitým aspektom. Uvediem jeden príklad, pokiaľ ide o bielkovinové rastliny a napríklad obilniny. Napríklad u nás v Maďarsku, keď sa má polnospoľa rozhodnúť, či bude pestovať obilie alebo takéto bielkovinové rastliny, Nuž, často jeho rozhodnutie závisí od pomoci v prípade bielkovinových e, rastlín je táto pomoc nulová. V prípade obilia e, je tá pridaná hodnota vo výške až 600 e, eur na hektár. Takže tu je potrebná určitá zmena v tejto oblasti, v oblasti podpory pre polnohospodárov pri pestovaní určitých typov plodín. Vo Francúzsku je situácia podobná. Máme skrátka spoločnú pozvazku politiku. Máme skrátka určité limity, pokiaľ ide o limitujúce faktory, pokiaľ ide o pestovanie bielkovinových rastlín. Toto je naozaj veľmi dôležitá téma. Potrebujeme uvedomiť si, e, že napríklad soja nie je bielkovinovou rastlinou, ale tie vedľajšie produkty obsahujú vysokú koncentráciu bielkoviny. Takže ešte raz bolo by naozaj napomocné, keby sme mohli pestovať určité bielkovinové plodiny v Európskej únii, pretože oni dusík, absorbujú, znižujú emisie CO2 a iných skleníkových plynov a znižujú potrebu, potrebu umelých hnojív. Toto sú veľmi dôležité environmentálne faktory, ktoré súvisia s produkciou bielkovinových plodín. Ale, a to je potrebné dodať, neriešia problém týkajúci sa nedostatku bielkovinových plodín v Európskej únii. Keby sme zaviedli tieto rastliny, veľká časť z nich by bola geneticky modifikovaná. A toto je potrebné si jasne uvedomiť. Jedna desatina našej potreby, spotreby bielkovín pardon, nie bielkovín, ale obilnín, pochádza zo zahraničia. V prípade bielkovinových plodín až 3 štvrtiny dovážame z zahraničia a dve tretiny z tohto dovozu predstavuje geneticky modifikovaná produkcia. Možno vás to šokuje, tieto štatistiky, ale zmiešané formy, ktoré sa teraz používajú, obsahujú z 50 až 60 geneticky modifikované komponenty. Nedostatok bielkovín a dovoz do Európskej únie s týmito problémami súvisí mnoho zdravotných a environmentálnych aspektov, takže navrhujem, aby reforma SPP cieľene riešila podporu produkcie bielkovinových rastlín. Dovoz takýchto plodín do EÚ musí byť vystavený väčšej miere kontrol, pretože je naozaj veľkým rizikom. Doposiaľ sa tejto problematike nevenovala dostatočná pozornosť. Mnohí vystupujú proti GMO, ale zároveň si ani nevodomujeme, že 90% soje, ktorú dovážame, je práve soja geneticky modifikovaná alebo bielkovinové plodiny, e, ktoré sa používajú ako krmoviny pre zvieratá, že tieto až z 80% pozostávajú z geneticky modifikovaných zložiek. To sú všetko veci, s ktorými sa musíme vysporiadať. Nože na záver by som vás rád upozornil na jednu vec, a zároveň vás chcem poprosiť o podporu v tejto súvislosti. Na životné prostredie by to malo veľmi pozitívne dopady, keby sme bielkovinové plodiny pestovali, znižovanie emisí CO2 a iných skleníkových plynov, absorpcia dusíka zo vzduchu a tak ďalej. To sú tie výhody, o ktorých som už hovoril. Tieto rastliny sú dôležité pre zachovanie biodiverzity. Momentálne je ešte ťažké povedať, aké výhody môže zmena spoločnej polnospodárskej politiky priniesť pre životné prostredie napríklad tá spomínaná otázka biodiverzity alebo znižovanie emisí CO2, tam tie dopady môžu byť naozaj mimoriadne pozitívne. A to sú podľa mňa tie princípy, ktorými sa musí riadiť reforma SPP. Toto je všetko podstatné pre výbor pre životné prostredie. Toto všetko som naformuloval vo svojej správe. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ako Spravo, tie, tieňová spravodajkynia by som sa chcela tiež vyjadriť. Ďakujem za veľmi zaujímavú správu, ktorá svedčí o tom, že je to téma, ktorá sa mnohým kolegom môže stať v podstate veľmi technická, ale pritom sa týka každodenného života nás všetkých. Hovorili sme tu o bezpečnosti dodávok potravín, čo je zásadná téma. Týka sa to otázky geneticky modifikovaných organizmov, to ste zdôrazňovali. Významným spôsobom pridám tomu, že to súvisí aj s našim modelom stravovania sa, nadmenej konzumácie um, živočišnej výroby, teda produktov živočišnej výroby mesa čo vedie k obezite a k nadváhe. E, často členské štáty v podstate e, je, v Európe je 6 až 30-percentný nárast obezných ľudí. To všetko súvisí s modelom stravovania sa, so stravovacími návykmi. Samozrejme, tá soja, o ktorej hovoríme, tá soja je preto všetkým určená ako krmivo E, nie je určená predovšetkým e, na ľudskú spotrebu. Po druhé, je tu otázka mesa a teda aj produkcie soji. E, spotreba mesa vzrástla o 5 od roku 2007 a to spôsobuje viacero ekologických problémov, o ktorých pravidelne hovoríme. A tu hovoríme o otázke odlesňovania a zvyšovania emisí skleníkových plynov. Živočišná výroba predstavuje asi polovicu emisie skleníkových e, plynov v potravinárskom sektore a 15 na EU v celosvetovom sektore. Je to e, najväčší prispievateľ k emisiám CO2 väčší ako doprava, 18%. Takže náš výbor, výbor pre životné prostredie, sa potýka s každoden, každodenne vlastne s otázkami klimatických zmien. Odlesňovanie, <clears throat> všetci vieme, že 20% e, emisí skleníkových plynov v Argentíne viedlo k veľkému odlesneniu. Veľká časť tejto pôdy sa používa práve na pestovanie soji. To znamená uh, asi 86%, predstavuje to asi 86% územia e, Veľkej Británie štvornásobné územie Holandska, by sa dalo povedať. Uh, v Argentíne došlo k odlesneniu, veľká väčšina, 40% vlastne práve amazonského pralesa E, bolo zničeného s takýmto spôsobom. Čiže je potrebné v tomto kontexte, globálnom kontexte si uvedomiť, o aké zmeny sa jedná. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za to, že nám toto všetko pripomenul. Sú tu ešte také dve veci, ktoré by som chcela zdôrazniť. Otázka omega-3. Je to otázka, ktorá si stá, sa dostáva stále viac do popredia, pretože živočišná výroba e, na základe sojovej krmoviny môže viesť k problémom s ochranou zdravia, čo je to je nová téma, ktorá sa dostáva na, e, na pretras. Mm, o zdraví a ochrane zdravia sme dnes hovorili to jednoznačne a o a e, otázka GMO e, o tej hovoril už pán spravodajca, takže v každom prípade súhlasím s vašou správou. Chcem sa vám za ňu poďakovať a chcela som len doplniť ešte tieto doplňujúce aspekty. A teraz dostáva slovo Dagmar, potom Anna Hozbach žiadala o slovo, nie. Dobre. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, mám také už deja vu, keď to tu tak celé sledujem, tú diskusiu prvé intenzívne diskusie, ktoré prebehli v Európskom parlamente. Bolo to pred 13 rokmi. Pred 15 rokmi sme v Európskom parlamente už poukazovali na riziko BSE. V 97. sme zriadili vyšetrovací výbor. V 99. sme mali ďalší výbor, ja som bola predsednička s kolegami niektorí ešte sú v Európskom parlamente. Sme sa zaoberali touto problematikou naozaj hĺbkovo, dlhodobo. A ja túto tému naozaj poznám od A do Z. Hovoríme o jednom mimoriadne dôležitom probléme, ktorý sme si vyrobili do veľkej miery sami. Toto musíme si aj triezvo priznať. Pán Tabajdi vypracoval vynikajúce stanovisko pre výbor Agri v našom výbore to možno ešte bude trošku pozmenené, takže naozaj vynikajúci dokument pre, výber Agri, pre výbor Agri. A musím povedať, že aj správa kolegu Hojzlinga vo výbore Agri je vynikajúca, takže naša snaha to ešte vylepšiť. Neviem, či sa vám to podarí, pokúsiť sa o tom môžeme. Takže pán Tabajdi vo svojom stanovisku veľmi dobre zobrazil e, ten vývoj bielkovinového sektora v oblasti krmovín. Jeden kolega, polnohospodár, zelený, ktorý bohužiaľ už nie je poslancom Európskeho parlamentu, pán Grefecu Baringdorf, poukazoval na to už oveľa skôr, že nie je dobré miliť si dojmy s pojmami a že emócie nevždy sú pozitívne v politike, takže zvieracia mučka, kosná mučka, používanie živočišných bielkovín v živočišnej výrobe. To tu bolo prijaté s obrovským rozruchom. Ja som nikdy nemala pochopenie pre takýto postup a kolega Grefecu Baringdorf ešte menej. A ak e, teda správne chápem správu pána Hojzlinga, tak on v sedmičke rovnako ako pán Tabadí v šestke, je toho názoru, že by sme sa mali ešte raz pozrieť na tú otázku zdrojov bielkovín ešte raz. Áno, ja si naozaj myslím, že musíme pestovať plodiny, bielkovinové plodiny v Európskej únii. To je dôležité, je potrebné to podporovať v zmysle zvýšenia za nezávislosti od, nezávislosti od dovozov a zvýšenia kvality. A nemám teraz na mysli iba GMO, tie samozrejme nechcele, ja som, nechceme, ja som to tu neustále opakovala. Tí, čo zakažujú um, mesovú a kosnú mučku uh, pre zvieratá, tak títo zkrátka uh, podporujú dovoz geneticky modifikovanej soje. Ak chcete, nech sa páči, ale ja to nechcem. Uh, Takže je dôležité, aby sme u nás podporovali produkciu bielkovinových plodín, ale musíme si uvedomiť jednu vec. A to, že sa nám nikdy, nikdy nepodarí, keď sa pozrieme na stavy dobytka, aké máme v Európskej únii, nikdy sa nám nepodarí dosiahnuť autarkiu, ak nebudeme mať celoplošné monokultúry. Ak ale podporujeme rotáciu v polnohospodárskej výrobe, a tak ako to hovorí pán Hojzling, tak e, toto vôbec nie je alternatíva. Ak povieme, že nechceme dovozy alebo málo dovozov, tak sa musíme venovať otázke kostnej mesovej múčky. A ak to urobíme, tak môžem v zmysle bodu 6 pána Tabadiho a v zmysle bodu 7 pána Hojzlinga apelovať na to, aby komisia sa tejto problematike venovala. Ja viem, že komisia tak urobí iba vtedy, ak e, si na tom, tak povedia, znezlomí nos. A konzumácia živočišných bielkovín v prípade prežúvavcov bola problematická. BSE vznikla preto, táto epidémia, lebo krmoviny neboli náležite označované a preto, lebo k k rastlinným bielkovinám boli pridávané živočišné bielkoviny, nebolo to označené, polnospodári to možno nevedeli a možno aj vedeli a napriek tomu uh, tieto krmoviny používali. Nebolo to povolené. A čo taká rybia mučka, keby toto sa používalo v krmovinách v živočišnej výrobe. To je tiež neetické. Ja som musela dlho bojovať za obmedzenie v tejto oblasti, ale ešte stále to nie je absolútne samozrejme. A keď sa pozriem na krajiny na pobreží Baltského mora, keď sa pozriem na Norsko a Island, e, títo nám ponúkajú e, neustále rybaciu mušku s vysokou mierou dioxínov. Ja v tomto absolútne nevidím alternatívu. Takže čo je to alternatívou? To, že ja teraz ako bývalá predsednička výboru pre BSE e, teraz propagujem mesovú a kostnú mučku, to môže znieť naozaj bizarne, ale ak prežúvavce absolútne vypustíme bez diskusie, zostanú len všežravce, zostanú, zostanú, zostane hydina a zostanú ošípané. To sú skrátka všežravce, ktoré zožerú všetko. A keď my si v Európskej únii dovolíme ten luxus pri e, spracovaní zvierat spracovať len tie najlepšie časti, ale aj tie ďalšie časti sú vhodné pre e, konzumáciu ľuďmi, ale toto môžeme spaľovať a môžeme z toho vyrábať mučku. A, a keď toto potom nepoužijeme na e, výživu všežravcov, tak je to naozaj veľký luxus. Pani Paulson vo svojej správe jasne poukázala na to, že musíme prechádzať kanibalizmu. Áno, samozrejme, toto sa dá dosiahnuť. Teda, že odpady zo živočišnej výroby nebudú poušťať na konzumáciu rovnakým druhom. Doberme si zviera. Niektoré jeho časti skrátka ľudia nejedia, tak prečo by sme to, z toho nemohli vyrobiť eh, mesovú a kosnú mučku a použiť ju ako krmovinu? pre iné druhy zvierat. Mikrobiologická produkcia, jej bezpečnosť, pán Böge, pán Grefecu Barindorf na tom spolupracovali a my sme dali odborníkom pripraviť metódu e, tlak, teplota a čas tu zohrávali dôležitú úlohu. A takto sa robí sterilizovanie a každá látka, ktorá by mohla byť riziková, tak tú takouto metódou zabijeme, odstránime. A táto metóda, myslím, je ešte stále platná. Ak nie, tak e, ma prosím vyvete z omilu. Takže áno, podpora produkcie bielkovinových plodín v Európskej únii. Áno, ale zároveň budeme si uvedomiť, že nikdy dosiahneme autarkiu v tejto oblasti absolútnu nezávislosť, takže sa musíme pozrieť aj na otázku využívania živočišných odpadov a využívania týchto, týchto živočišných odpadov. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostáva komisia eh, DG Polnohospodárstvo. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som povedať, že teda chcel by som poblahoželať spravodajcovi za naozaj vynikajúcu správu. Myslím si, že komisia to už povedala počas predchádzajúceho zasadnutia. Chcel by som sa vrátiť k niekoľkým detailom, ktorých spomenul spravodajca vo svojom úvode a potom sa vyjadriť tak viac vo všeobecnosti. Myslím si, že spravodajca eh, jasne upozornil na úvod na veľmi dôležitú vec. Tým je to, že historicky Európska únia bola prvým dovozcom soja E, na svete. Momentálne to už nie je pravda. Od roku 2010 nás predbehla Čína, takže v podstate e, naozaj už nemôžeme veľmi rozhodovať alebo nanúcovať našim partnerom niečo. Jednoducho Čína je teraz najväčším dovozcom e, soji. Poznamenal som si v podstate to, že navrhujete robiť akési e, šetrenie alebo zisťovanie bielkovinových, e, živočišných proteínov. Bolo to akési tabu už niekoľko rokov. Odmietali sme, odmietali sme takéto látky a tá analýza bola minimálna. Hovorili ste o tom, že z hospodárskych dôvodov produkcia proteínov nie je veľmi rentabilná v porovnaní s pestovaním obilnín. Áno, máte určite pravdu. A čo sa týka pre proteínové plodiny, sa opäť E, na novo zvyšuje, rozširuje plocha, na ktorej sa to pestuje. Áno, je tu taký pomalý návrat. Je tu článok horizontálneho nariadenia 68, ktorý umožňuje členským štátom príjmať určité opatrenia áno, vo Francúzsku, v Polsku, čiže dochádza k nárastu pestovania proteínových plodín. Hovorili ste aj o GMO, nebudem do toho zachádzať, ale poviem, že áno, ak dovážame GMO soju, musí to byť tá GMO plodina, ktorá je povolená v Európskej únii. Samozrejme, nepovolené GMO plodiny nedovážame. Takisto e, ste zdôraznili, e, že sa jedná o dlhú, dlhodobú diskusiu. Áno, už 20 rokov hovoríme o týchto veciach, o proteínoch a v minulosti sme vypracovali viacero systémov, ktoré umožnili podporovať produkciu proteínových plodín či to boli proteínové plodiny alebo iné. Takéto opatrenia boli veľmi nákladné a veľmi malo efektívne, musím povedať. A napriek týmto opatreniam dopyt po soji sa neznížil, ale naďalej rástol lineárne e, s rozvojom živočišnej výroby v Európskej únie. Napriek tomu všetkému za posledné roky vzhľadom s dopytom po biodiestery a s produkciou kolzy. E, dnes v podstate naše potreby proteínových plodín vlastnou produkciou v EÚ pokrieme na 30-35 takže môžeme povedať, za posledné roky toto percento mierne stúplo s tým, že stále väčšia plocha je e, obsievaná kolzou. E, môžeme to zvýšiť viac, môžeme to doplniť, ak tu doplníme aj pestovanie uh, soji, môžeme to zvýšiť na tých 30-35 e, tón za rok. Ak chceme týchto 35 milión tón soji, alebo teda 40 milión tón soji pestovať v Európskej únie, tak nám to dá povedzme 2,8 e, až 3 e, e, tony na hektár. To bude viac ako 14 miliónov hek- na hektár v Európskej únii. Kde zoberieme tých 14 miliónov hektárov? Samozrejme, to bude na úkor obilnín. nemáme tu veľké plochy osiaté inými obilninami, takže môžeme e, tu získať niekoľko hektárov z raže, e, ale veľká väčšina vlastne pôjde z toho, že uberieme plochu na pestovanie e, pšenice. Takže dve tretiny, ktoré momentálne sú obsiate ražou, stratíme na úkor soje. Čo s tým spravíme? momentálne 10 milión tón e, vyvážame. E, samozrejme, ak chceme získať väčšiu pôdu, tak musíme mať 10 miliónov tón, ktorý v podstate musíme prerozdeliť na plochu a dostaneme 1,5 milión tón hektárov v porovnaní s tými 14 miliónmi hektárov, ktoré potrebujeme, takže neviem si celkom predstaviť, ako by mohla Európska únia byť sebestačná v proteínových plodinách a stane sa tým pádom čistým dovozcom e, pšenice. Musíme byť realistami. E, diskutovalo sa o tom už predtým a oznámenie ohľadom SPP po roku 2013 ešte nebolo zverejnené. Takže dnes môžem v podstate povedať len to, že v tomto oznámení v kapitole, ktorá pojednáva o bezpečnosti potravín, je tam jeden bod, ktorý spomína aj proteínové plodiny a tam sa hovorí o tom, že by sme mali podporovať synergie medzi kultúrami a medzi živočišnou výrobou a predovšetkým oblasti proteínov túto analýzu robili odbory komisie, ale pripomeniem, ak chceme nahradiť celý dovod soje, tak predstavuje to asi 14 až 15 miliónov hektárov plochy, ktoré musíme niekde nájsť a v podstate na, bude to na úkor iných polnohospodárských plodín. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto upresnenia, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé pre našu diskusiu. má slovo. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Súhlasím s predchádzajúcimi kolegami, rovnako ako súhlasím aj s tým, čo povedala komisia. A rozhodne sa musíme vyhnúť tomu, aby sme sa aby sme túto tému eh, nejakým spôsobom eh, neposunuli zlým smerom. Potrebujeme nájsť spôsob, ako efektívne spracovávať odpady, odpady zo živočišnej výroby. A zároveň sa musíme vysporiadať so situáciou, kde vznikajú problémy, ktoré sú spôsobené eh, s využívaním proteínových plodí. Myslím si, že, pani predsednička, že ak naozaj odstránime používanie rybnej múčky, alebo mesokostnej múčky, e, tak e, sa stane v podstate nemožným e, chovať súčasný objem rybnej produkcie. Ale potom je tu ešte ďalšia otázka, ktorá vzniká. A tá je spojená s recykláciou z živočišného odpadu na to, sme, na to sme už počuli rôzne, e, rôzne reakcie a rôzne pozície. Keď v tomto texte hovoríme, že vyzývame ľudí, vyzývame e, vlastne výrobcov, aby používali zvieracie odpady na výrobu povedzme e, bioplynu, tak to je druhá strana mince, pretože samozrejme výroba bioplynu spôsobí obrovské emisie CO2 do atmosféry. A teda my hovoríme, že na jednej strane chceme propagovať e, výrobu bioplynu, vykurovanie bioplynom, využívajúc živočišný odpad, ale na druhej strane tu sú vlastne celé rady rôznych plodín, ktoré sú e, zmiešané e, so živočišným reziduálnym odpadom a tam je plus dávaný, sú tam dávané zvieracie exkrementy a vlastne to všetko sa, sa vytvára ako jedna zmeska a táto zmeska v konečnej fáze vyrába nielen bioplyn, ale emisie CO2 a zároveň tu máme aj tento odpad, odpad, ktorý musí byť, e, ktorý je potom premiestňovaný na poli a používaný ako hnojivo a tak ďalej. A komisia nám v tomto smere musí poskytnúť stanovisko, či máme ďalej podporovať túto aktivitu alebo nie a zároveň do akej fázy alebo do, do akého bodu to vieme spraviť. Um, je nevyhnutné, aby sme tieto odpady a vlastne ich sekundárne produkty dokázali využívať adekvátnym spôsobom. Ja sa chcem spýtať, či to je udržateľné alebo nie, čo si komisia myslí o tomto argumente a zároveň, čo emisie CO2 budeme vedieť zachytiť, teda emisie CO2, respektíve obmedziť ich výrobu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja si myslím, že tento problém proteínov je naozaj v Európe kľúčovou otázkou. Nemyslím si, že sa dá pokračovať, stále zvyšovať e, dovoz soji a ďalších proteínových plodín, pretože v podstate tým ohrozujeme našu bezpečnosť a predovšetkým potravinovú nezávislosť Európy. Čo sa týka správy, tu mám takú poznámočku, E, v súvislosti so správou pana Tabajčiho. E, kladem si otázku, či je naozaj nutné v tomto texte pripomínať tie tragické udalosti ohľadom tzv. šialených kráv. Možno, že nie je nutné stigmatizovať e, živočíšne proteíny a v podstate naozaj tu je veľká práca živočíšnej výroby v snahe zabezpečiť krmivá dobrej kvality. E, čo sa týka bezpečnosti živočíšnej výroby, musíme takisto uprednostňovať aj teda e, rastlinné proteíny, ale myslím si, že je veľmi dôležité zachovať aj živočišné proteíny, pretože bez nich sa nezaobídeme. A tu by som chcela podporiť pána spravodajcu, čo sa týka tých údajov o dovoze proteínových plodín, pre všetkým soji. Je nutné, aby sme mali nejaký systém kontroly či dozoru pôvodu živočišných proteínov, ktoré sa dovážajú do Európy, do únie. A samozrejme, v každom prípade je potrebné posilniť kontrolu priamo na mieste. Možno, že by sme tu v tom bode 4 mohli trošku upresniť a hovoriť o bezpečnosti potravín e, pomocou kontroly, ktorá je tam hovorí sa, že niekedy sa uskutoční. Ja si myslím, že tie kontroly by mali byť systematickejšie a nie sporadické. Ďakujem pekne. Slovo dostáva náš spravodajca, pán Tabadži. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo sa týka vašich úvah, myslím si, že je potrebné oveľa väčšiu pozornosť venovať zmenám kultúr, alebo teda kultúry e, a stravovacích návykov EOP. Áno, samozrejme, súhlasím presne s tým, čo ste povedali ohľadom obezity a tak ďalej. A čo sa týka e, zabezpečovania potravín alebo potravinovej bezpečnosti, kde sa stávame zraniteľní vzhľadom na vonkajšie trhy. Tu s vami úplne súhlasím, nielen s vami, ale aj s ostatnými kolegami. Čo sa týka vystúpenia pani Dagmar Ruth, bol by som rád, keby ste podporili môj pozmenujúci návrh, pretože áno, ja som teda člen výboru pre Agri a zároveň som spravodajcom e, v výbore Agri a zároveň v skutočnosti som aj tu spravodajcom v Envi. a teda E, tu by som chcel predložiť pozmenujúci návrh, v ktorom budem navrhovať, aby komisia preskúmala alebo dala preskúmať, dala spraviť štúdiu ohľadom problematiky jatočného odpadu pre iné ako pre žuvavce. A súhlasím aj s Katrin Suje, ktorá hovorila o tom, že nemôžeme vylúčiť možnosť E, používať mesovú môčku pre iné ako prežúvavce. Pre neprežúvavce, pretože pre prežúvavce to je vylúčené. To je jasné. Ale pre neprežúvavce v podstate by sme sa mali vzdať tých tabú, ktoré sú tu. A to je jasné. A k pánovi Rosimu, áno, bol som spravodajcom ohľadom bioplynu a súhlasím s Dagmar, je pravda, že treba využívať pre živočišné proteíny a zároveň aj pre bioplyn. Ale v podstate je to akýsi... Bolo by luxusom nevyužívať jatočný odpad pre živočišné proteíny, pretože mali by sme sa konsensne dohodnúť na tom, a e, zástupca komisie to takisto zdôraznil, že nikdy, nikdy nebudeme sebestační, čo sa týka produkcie proteínov. To je jasné. A je jasné, že sú tu obmedzenia, máme svoje hranice. 14 milión hektárov, to je neuveriteľné. 14 miliónov hektárov plochy pre E, rastlinné proteíny, čiže preto musíme využívať aj živočišné proteíny ako krmivo pre neprežúvavce. Ďakujem pekne a dúfam, že tu budeme mať veľkú diskusiu nielen v rámci výboru pre polnohospodárstvo, ale tam bola oveľa silnejšia opozícia proti živočišným proteínom ako tu vo výbore pre životné prostredie áno, človek je obozretnejší. Vo svojom stanovisku som bol obozretný, pretože ja som očakával, že tu bude obrovská rezistencia, obrovský odpor k tomuto pohľadu, ale som veľmi rád, že práve tu to stanovisko je reálne a naozaj to správne. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán spravodajca, za kvalitu vašej správy a ďakujem aj všetkým za kvalitnú diskusiu Eh, áno, musím vám povedať, že teda termín na pozmenujúce návrhy sú do 7. decembra, naše stanovisko 21.11. v Agri 26. a 27. januára a v marci 2011 to pôjde na plenárku. Teraz navrhujem, aby sme prešli na ďalší bod nášho programu, ktorým je vykonávanie programov politiky súdržnosti na roky 2007 až 2013 a odovzdám slovo Jose Manuelovi Fernandezovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prejdem do portugalčiny. Lisabonská zmluva vytyčuje ako jeden zo svoju, jednu zo svojich základných hodnôt propagáciu ekonomického, sociálneho a územného súladu, alebo teda kohézie v rámci celej Európskej únie. V súlade s článkom 3 a je to presne rok, odkedy Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Dnes je tomu presne ten rok. A dovolte mi vrátiť sa teraz k téme politiky súdržnosti. Toto je bez pochyby spojené aj s ekonomickou, územnou a sociálnou kohéziou. A celkovou snahou je v podstate spojiť eh, a priblížiť k sebe všetky tie stovky regiónov v Európe. Má to aj svoj environmentálny aspekt. Je veľmi dôležité, aby sme počiarkli a zabezpečili to, že akékoľvek meškanie v implementácii tohoto cieľa je neželaný Máme tu istú úroveň implementácie vytýčenú na hranici 21 v rámci jednotlivých, v rámci jednotlivých programov, ktoré sú na to pričlenené. A implementácia environmentálnych programov je veľmi dôležitá, ale to, čo je prepojené so stratégiou EU 2020, je ešte dôležitejšie. Najmä tie projekty, ktoré sú zamerané na znižovanie emisie CO2. Takisto projekty zamerané na oblasť energetickej efektívnosti, obnoviteľné zdroje energií a tak ďalej. Rovnako je dôležitá vlastne celá, alebo celý ten prienik do dvoch množín, asi sa Lisabonská, Lisabonské ciele a zároveň stratégia EU 2020. Um, keď hovoríme o plynoch, alebo teda e-, emisiách, ktoré majú e, dopady na skleníkový efekt, e, musíme si uvedomiť, že máme tu stále pred sebou 20 respektíve 30 cieľ. Chceme znížiť emisie CO2 o 30 a to bolo vytýčené ako záväzný cieľ. Keď sa na to pozrieme teda v rámci tohoto kontextu, tak je kľúčové, aby sme začali implementovať e, tieto ciele tak rýchlo, ako je len možné a zároveň nevyhnutné, aby sme urýchlili celkový proces implementácie týchto projektov. Okrem toho je tu ešte aj ďalší cieľ a síce propagácia tzv. zelených pracovných miest pracovné príležitosti môžu byť vytvorené v rámci týchto projektov a naozaj sú jedným z najdôležitejších aspektov stratégie EU 2020. Okrem toho, existujúce prostriedky a fondy pre prevenciu prírodných pohrôm, čiže prevencia e, veľkých prírodných katastrof a nešťastí a zároveň investícia do, do prevencie a rehabilitácie niekdajších priemyselných lokalít. E, to sú všetko veľmi dôležité formy investície, mali by sme ich posilniť a je nevyhnutné, aby sme urýchlili čerpanie týchto prostriedkov a zároveň implementáciu projektov. Úroveň súčasného čerpania je veľmi nedostačujúca. Rovnako je to nevyhnutné, aby sme mali väčšiu mieru flexibility v pravidlách, ktoré hovoria o fungovaní týchto projektov a vyzývame komisiu, aby zabezpečila väčšiu mieru flexibility. Potom je tu vlastne aj rokovanie o mierach spolufinancovania. A to si členské štáty vyžadovali. Je samozrejme možné znižovať byrokratickú záťaž a administratívne povinnosti. Je rovnako dôležité propagovať aj flexibilitu, samozrejme v rámci vytýčených pravidiel. Ale je nevyhnutné a želateľné, aby sme mali takúto flexibilitu a to s tým cieľom, aby sme zvýšili implementáciu jednotlivých projektov a tých hodnot, ktoré tieto projekty majú zavádzať. Je tu čosi, čo je veľmi dôležité a to je transparentnosť. Transparentnosť musí byť prierezová. Je to oveľa dôležitejšie v environmentálnych otázkach než kdekoľvek inde. Musíme naozaj vedieť, kde peniaze skončia, ktoré projekte, projekty sú schvalované a na základe akých kritérií a zároveň čo z týchto projektov je implementované je zároveň veľmi dôležité, to je veľmi dôležité tak v negatívnom, ako aj v pozitívnom význame. Dovolte mi to vysvetliť. Potrebujeme vedieť, ktoré projekty boli schválené, pretože len potom budeme môcť vidieť, či niektoré z týchto projektov v podstate navz- sú v konflikte s environmentálnymi cieľmi alebo ich môžu ohrozovať. A takýmto spôsobom môžeme vlastne v podstate ohroziť tie ciele, ktoré sme si sami vytýčili, najmä e, ciele 2020 20 a rovnako je veľmi dôležité vedieť, ktoré projekty sú schvalované a ktoré smerujú k týmto cieľom alebo ich naplneniu. A práve preto potrebujeme vedieť, či sú nejaké projekty, ktoré ohrozujú tieto naše ciele. Rovnako ako to, či sú projekty, ktoré vytvárajú pozitívny príspevok a pozitívny prínos k naplneniu týchto cieľov je nevyhnutné vlastne smerovať k tomu spoločnému cieľu, na ktorom sa všetci vieme zhodnúť, a síce ciele 2020 a propagácia zelených pracovných príležitostí. A práve preto e, tu máme tu mantru 2020 alebo dokonca 30 a je nevyhnutné, aby sme zlepšili prístup k informáciám, najmä ohľadom toho, ktoré projekty sú schvalované a zatiaľ kým funguje NAC 3, a je to vlastne k dispozícii na web stránke pre verejnosť, to je práve spôsob, ako zabezpečiť takúto informovanosť. Tak, aby každý mohol vidieť, čo sa robí v tejto oblasti, ktoré projekty sú schvalované a ktoré projekty sú implementované. Toto je spôsob propagovania transparentnosti a monitoringu a zároveň tak zvyšujeme angažovanosť. No a práve preto by som chcel poďakovať pánovi Mikolášikovi, ktorý je tieňovým spravodajcom. A my sme už mali diskusiu o tejto téme. a v súčasnosti pracujeme spolu na tom, aby sme vytvorili čo najlepšiu správu, ktorú môžeme pre Európsku úniu a to na tému, ktorá je skutočne veľmi dôležitá a na ktorú venujeme tretinu európskeho financovania. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pani Šlíder, nech sa páči. Rada by som poďakovala spravodajcovi za návrh stanoviska. Politika súdržnosti je jedna z najúspešnejších politik EÚ. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo e, rozšírenie 2004, z roku 2004 bolo tak úspešné. A môžem povedať aj za svojich vlastných írskych voličov, že sa nám podarilo dosiahnuť obrovský kus práce vďaka e, koheznému financovaniu. Napriek tomu tu sú ešte stále obrovské rozdiely v rámci celej Európskej únie, ktoré sa úplne nikdy neodstránia. A ešte stále to máme neefektívne, nespravodlivé a neakceptovateľné využívanie týchto prostriedkov v niektorých prípadoch. Ako sa hovorí v revízii tohoto programu na obdobie 2007 až 2013, niektoré z tých hlavných tém, na ktoré sa pozerali sociálne socialisti a demokrati ehm, boli predovšetkým efektívnejšia implementácia cieľov v oblasti životného prostredia. Ďakujem spravodajcovi za to, že zdôraznil túto tému. Zdôrazňujeme to, že aby členské štáty plne, ehm, plne využívali tú silu, ktorú im dáva toto financovanie, najmä v týchto ekonomicky ťažkých e, časoch, keď sú národné rozpočty pod veľkým tlakom. Podporujeme spravodajcu, aby v tom, že vyžadujeme, aby sme väčšiu mieru verejnej e, pozornosti venovali online e, dostupnosti týchto programov v rámci celej Európskej únie, aby informácie boli čo najdostupnejšie. Rovnako sa musíme pozerať na nerovnosti, ktoré existujú v rámci EÚ a ktoré nepomáhajú budovať udržateľný, chytrý a perspektívny rast. To, ten, ktorý sme popísali v stratégii EU 2020. No a na záver, ako sa spomína aj v 5. správe, naša kohizná politika um, um, je ďalším hmatateľným príkladom toho, čo oddeluje alebo čo rozlišuje Európsku úniu od nejakej zóny voľného obchodu, ako je napríklad nafta. Mali by sme pracovať na tom, aby tento úspech pokračoval aj ďalej nad rámec roku 2014. Ešte raz chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za návrh stanoviska a teším sa na prácu so svojimi kolegami počas ďalších týždňov. Ďakujem pekne. Richard Zeber, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička a ja môžem kolegom len pogratulovať k tej správe, ktorú vypracovali. Podľa mňa sa musíme v na regionálnej politike koncentrovať na to, aby tu bol naozaj súlad so strategickými cieľmi, hlavne stratégiou 2020. Najskôr bol Lisabon, teraz stratégia 2020. A tiež je podľa mňa dôležité hľadiť do budúcna Všetky projekty, všetky programy musia byť nasmerované podľa týchto cieľov. Áno, teraz sa pripravujeme na ďalší finančný rámec a celé to bude závisieť od toho, koľko prostriedkov bude k dispozícii, teda či tá implementácia bude môcť byť naozaj kvalitná a tak ďalej. Takže z mojej strany požiadavka zjednodušenia poskytovania prostriedkov toho celého systému, žiadania a tak ďalej Kolegovia, môžem vás poprosiť? Prosím o pokoj, hovorí pani predsednička, aby kolega mohol pokračovať. No už tuším, kolegovia ma ani nepočúvajú, tak diskutujú. Na budúce budem robiť ja niečo podobné vám, hovorí pán Zeber. Takže regionálna politika tuším zelených nezaujíma, tak to aspoň vyzerá. Nie, to bol len vtip. Takže ešte raz k meritu veci. Dôležité je to, aby sme uplatňovali tento regionálny prístup, aby sme ho podporovali, pretože regióny najlepšie vedia, ako môžu e, svoj vývoj, svoj rozvoj e, riadiť. Európska únia poskytuje to potrebné financovanie, ten finančný stimul ale dôležité, aby to bol naozaj iba taký stimul, aby tie projekty dlhodobo boli naozaj životaschopné, aby sa dokázali platiť sami. Teraz často máme dojem, že tento predpoklad žiaľ splnený nie je. Rád by som poukázala aj na to, že južné krajiny sú teraz postihnuté napríklad požiarmi, lesnými požiarmi a že je dôležité, aby e, tieto krajiny síce využívali európske prostriedky, ale dôležité je rozlišovať tie kompetencie a je na členských štátoch samých, aby sa týmito problémami zaoberali Európa, nesmie byť e, nasadzovaná tak často, pretože je potrebná štátna legislatíva, štátna regulácia, tá je dokonca lepšie v stave tento problém zvládu, zvládnuť. Je tu napríklad zákaz e, výstavby na 10 rokov pre e, zhorené oblasti, toto je podľa mňa veľmi dobré opatrenie. Takže si myslím, že by sme sa mohli si pripomenúť to, prečo vôbec vznikla regionálna politika, kohezná politika, financovanie infraštruktúry, financovanie ochrany životného prostredia. To boli naše ciele, ktoré e, sú veľmi blízke srdcu nášho výboru. Členské štáty sú príjemcami tejto politiky, ale nesmú zabúdať na, svoju vlastnú, na svoj vlastný diel zodpovednosti. Ďakujem. Si Michel Tremopoulos. Michel Tremopoulos, ďakujem. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ. Ε, ένα... Ďakujem pekne, ďakujem aj za možnosť vyjadriť sa. Jeden z dôvodov, pre ktorý som chcel vystúpiť, bol aj to, že by som chcel reagovať na uh, kolegu pretože my sa zapodieme veľmi politikou súdržnosti, regionálnou politikou a chcel by som povedať nášmu kolegovu, že som predsedom výboru pre regionálny rozvoj a tu vám musím povedať, že naozaj my pravidelne pravidelne zasadáme naraz a dosť ťažko môžem sedieť na dvoch stoličkách, takže odišiel som zasadnutia výboru pre regionálny rozvoj práve vtedy, keď sme hovorili o regionálnej súdržnosti a prišiel som sem, aby som teda mohol sledovať diskusiu vo vašom výbore. Takže je zrejme, je samozrejme, že obhajujem politiku regionálnej súdržnosti, ale v čase finančnej a hospodárskej krízy mm, je podľa mňa potrebné odvážne preformovať a reštrukturalizovať všetko, pretože tá kríza má akýsi domino efekt e, v únie. Áno, to je to nielen kríza hospodárska, ale aj ekologická E, a kríza spoločnosti, čiže potrebujeme naozaj vo všeobecnosti preformulovať a zmeniť politiku a to nedosiahneme bez toho, aby sme mali v podstate dohodu. Potrebujeme väčšie synergie, väčšiu efektívnosť, predovšetkým, čo sa týka v rámci súdržného fondu a ďalších štrukturálnych fondov, E, čiže musíme znu, nevyhnutne, nutne preskúmať, preformulovať tieto politiky. A je zrejme, že text, ktorý sme dostali, text, ktorý je takým e, v podstate e, takým súhnom rôznych východiskových úvah, Myslím si, že ju treba odvážne obohatiť a preto sme aj v tomto duchu navrhli pozmenujúce návrhy. Chceli by sme vniesť aj druhý pohľad e, do politiky súdržnosti. Chceme obhajovať ten myšlienkový prúd, ktorý zastupujú niektoré štáty alebo niektoré skupiny, ktoré hovoria o opätovnom znárodnení, by sa dalo povedať, politiky súdržnosti. Myslím si, že stojí za to, prehlbiť túto politiku, dať jej ten potrebný význam na tej miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a hovoríme opakovane, že jednoducho je nevyhnutné podporiť ciele zníženia o 30 aby sme reagovali na problémy klimatických zmien. Je nevyhnutné aby sme všetky ciele v oblasti ochrany biodiverzity zakomponovali do týchto politik. Vieme, že e, aj tento rok je v podstate venovaný tejto téme. Je nutné, aby sme schválili také ukazovatele, metódy merania, ktoré prekročia hodnotenie len na základe HDP. Áno, v podstate Vieme, že napríklad dopravné nehody môžu mať dopad na HDP, pretože to má dopad na náklady v nemocniciach, v marniciach a tak ďalej. Čiže e, máme tu rôzne ukazovatele, rôzne ukazovatele vývozu, napríklad sú to len hospodársko a finančné ukazovatele. E, to v podstate nestačí na ošetrenie otázok životného prostredia. Musíme mať nové ukazovatele, iné ukazovatele, ktoré dajú do centra ľudí a životné prostredie na našu planetu. Myslím si, že je to možné a mali by sme to byť v rámci tejto diskusie. Pán Miroslav Mikolášik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je veľmi vhodné, že mi udelujete slovo, pretože ako už e, môj vážny kolega povedal, že sedí vo výbore pre regionálny rozvoj aj pre životné prostredie. Ja som v tej istej situácii. E, Slovenčiny, ak mi to dovolíte. A pretože e, chcem e, vám, vás ubezpečiť, drahí kolegovia, ktorí ste e, prehovorili a hlavne chcem poďakovať raportérovi, môjmu priateľovi Jose Manuel Fernandéšovi, ktorý veľmi príhodným a kvalifikovaným spôsobom artikuloval pozície výboru pre životné prostredie. Ďakujem aj pani Childers, kolegovi Richardu Izebrovi, pánovi Tremopulosovi ktorý je shadow raportér ku správe, ku ktorej ja som hlavný raportér. A som rád, že tu môžem byť e, v tej dvojedinej funkcii, ako aj člen tohto výboru, respektíve náhradník v ENVI a riadny člen vo výbore pre regionálny rozvoj, tak e, vás chcem ubezpečiť, že budem e, inkorporovať do mojeho textu mnohé z vašich myšlienok, tak ako aj bolo tu artikulované pozíciu výboru pre životné prostredie. E, som veľmi rád, že e, táto správa, tento pohľad na mm, spôsob e, čerpania európskych fondov a na koheznú politiku vzbudil takú pozornosť a som veľmi rád, že tá debata ide oveľa ďalej, ide hĺbšie a díva sa aj dopredu do budúcnosti na osud koheznej politiky v budúcnosti. Chcem e, e, vás e, teda informovať, že práce na reporte postupujú veľmi, veľmi teda rýchlým spôsobom. A mal som už stretnutie s mojimi shadows, žiaľ kolega Tremopulos asi nemohol prísť, ale verím, že mi ešte doručí svoje, svoje myšlienky možno čím skôr, aby som mohol ich, ako som mu slúbil predtým, zobrať do e, mojej úvahy. Prv ako nadraftujem e, skutočne e, definitívny text, čo už bude 11. januára. Čiže postupujeme veľmi rýchlo a tie príspevky, ktoré som si od vás vypočul, sú pre mňa hodnotným, hodnotným materiálom na ešte ďalšie obohatenie tohoto textu a verím, že, že práve tie požiadavky, ktoré Eh, kolega eh, Jose eh, Manuel Fernández na začiatku predstavil, sú aj mojimi prioritami a ja sa teším, že tieto priority budem môcť do textu veľmi, veľmi jasným spôsobom včleniť, inkorporovať. Takže kolegovia, dámy a páni, madame la présidente, Ďakujem vám za, za vypočutie a teším sa teda na ďalšiu spoluprácu, ako aj samozrejme na pozmenujúce návrhy, ktoré budeme aj v tomto výbore potom ešte um, schvalovať a, um, a budeme ich brať najmä v hlasovaní pre výbore pre regionálny rozvoj do úvahy. Ďakujem pekne. Alors, si, euh, John Walsh... Takže po, vidím, že e, je tu ešte ďalšie zaujímavé vystúpenie. Poprosím vás naozaj veľmi, veľmi stručne. Za komisiu ďakujem pekne, pani predsednička. Z pohľadu komisie by som chcel privítať prácu spravodajcu, ako aj dnešnú diskusiu, ako aj účel zavedenia tohto nového podávania hlásení v rámci súčasného programovacieho obdobia naozaj viedol k strategickejšej diskusii ohľadom plnenia a realizácii politiky súdržnosti. Takže naozaj vítam názory tohto výboru ohľadom toho, ako politika zručnosti môže prispievať k ekologickým cieľom únie. Áno, keď sme robili analýzu výsledkov rokovaní, vypočítali sme, že viac ako 30 alokácií v rámci politiky súdržnosti išlo priamo na priority e, životného prostredia, alebo nepriamo. Tie priame alokácie tam samozrejme sa týkali súvislosti pitnej vody, odpadovej vody, odpadu, čistoty ovzdušia a tak ďalej. Tie nepriame sa týkali ekoinovácie, energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energii a dlhodobo udržateľných priorit v rámci dopravy, vrátanie čistej MHD. Myslím si, že ste to správne pochopili. Tieto programy prebiehajú cez spoločné riadenie. Politika súdržnosti asi najsilnejším, najlepším príkladom uplatňovania princípu subsidiarity. A teda tá strategická správa mala vyzvať a podporiť členské štáty k tomu, aby nás informovali o dôležitej úlohe plnenia týchto programov či už na regionálnej, národnej, ale hlavne aj miestnej úrovni. A teda odporúčam aj tie národné správy, aby ste si prečítali tie národné správy, máte ich v jazyku členských štátov. Je to našej webovskej stránke, pretože tam sa dozviete oveľa viac informácií ohľadom činnosti vnútroštátnych orgánov, čiže táto správa má veľmi dôležitú úlohu v súvislosti s transparentnosťou. Ako vidíte z našho strategickej správy, komisia má podobné obavy ako ostatní ohľadom niektorých kategórií investícií. Ten pokrok je pomalší, ako by sme sme si želali a spravodajca na to upozornil vo svojej správe. Komisia spolupracuje s riadiacimi orgánmi v rámci mnohých aktivít budovania kapacít cez iniciatívu Jaspers, to v rámci prípravy hlavných projektov ochrany životného prostredia, ale komisia priamo spolupracuje, z viaceré odbory komisie priamo spolupracujú v rámci budovania kapacít, organizácie konferencií, seminárov, vytvárania sietí, a intenz, neustále sa intenzifikujú práce napríklad v oblasti technickej pomoci riadiacim orgánom na zvýšenie efektívnosti. E, poznamenali sme si tie konkrétne veci, na ktoré upozornil pán spravodajca ohľadom potreby rýchlo spracovávať požiadavky členských štátov na zmeny v programe a požiadavky na kofinancovanie, spolufinancovanie. Takisto preskúmame aj tú možnosť, aby tieto informácie boli dostupné viditeľne a graficky cez, cez e, mapy, cez grafy, ako aj zmapovanie finančných prostriedkov je vhodný návrh a myslíme si, že možno keď sa ešte vrátime a budeme o tom diskutovať v nadchádzajúcich mesiacoch v tomto výbore, tak budeme vám môcť podať informácie o e, pokroku, ktorý sme dosiahli v oblasti toho, že tieto informácie sú dostupnejšie občanom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť, že pozmenujúci návrh, pozmenujúci návrh do 9. decembra na poludne hlasovať v rámci Envy sa o tom bude 24. a 26. januára 2011 v režii, ale tu dám slovo pánovi Fernandesovi. Prepačte, išla som príliš rýchlo. Máte slovo. Ja budem takisto rýchly ako vy, pani predsednička. Ďakujem pekne. Takže ďakujem všetkým za vaše príspevky. a chcel by som sa poďakovať aj pánovi Mikulášikovi, tieňovému spravodajcovi za jeho flexibilitu. Zároveň ďakujem aj komisii. Všetky pripomienky, ktoré som si vypočul, v podstate sú v súlade s tým, čo uvádzam vo svojej správe. Takže určite sa na ne pozriem a chcel by som objasniť len jednu vec Hovoríme tu o súčasnom viacročnom finančnom rámci. Nehovoríme o tom budúcom. E, samozrejme, pripravuje sa budúci finančný rámec v rámci výboru e, ŠUR a tam si zase vypočujú názory výboru Envy. Takže chcem tu povedať len toľko, že nebudeme meniť pravidlá hry, E, to znamená indikátor HDP ako základ pre financovanie, ani žiadne iné kritéria pre financovanie. Budeme pracovať so súčasnými kritériami a uh, hovoríme o súčasnom viacročnom finančnom rámci. Takže musím zdôrazniť, že v tom texte je to jasne povedané, keď sa tam hovorí o tom, že je potrebné dosiahnuť strategické ciele EÚ do roku 2020. To je ambícia z hľadiska cieľov aj činnosti, inými slovami pre všetkým zameranie sa na dlhodobo udržateľný rozvoj. A ďalšou dôležitou úlohou je urýchliť veci. Urýchliť čerpanie dostupných finančných prostriedkov využitím existujúcich pravidel, ktoré by mohli byť spravené pružnejšími Eh, aj v súvislosti s tým, čo povedala komisia. Nechcem, aby žiaden členský štát prišiel čo i len o halier, či o korunu, či o euro pri plnení týchto plánov, pretože sú zamerané dosiahnutie celkových cieľov. Takže ešte raz pekne ďakujem kolegom a ďakujem za veľmi užitočnú diskusiu. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Takže pozmenujúce návrhy do 9. decembra na poludnie. V Envy sa bude o tom hlasovať 24. 26. januára 2011 na reži 28. februára a na plenárke to pôjde do, v apríli 2011. Prichádzame k ústnej otázke uh, ohľadom k téme, uh, k téme um, uniku červeného kalu v Maďarsku. Máme štvrť hodinku na túto otázku na ústne zodpovedanie na tému úniku červeného kalu. Takže odovzdávam slovo Solidat Blanko, riaditeľ DG životné prostredie, odsek alebo odborce priemyselné odvetvia. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Na obod by som rada zopakovala vyjadrila teda sústrasť komisie a polutovanie nad tým, že došlo k takéto tragédii, že došlo k stratám na životoch a chceme zdôrazniť dôležitosť snah maďarskej vlády e, zmierniť dopady uh, tejto katastrofy. Monitorovacie informačné centrum MIC komisii umožnilo európsku solidaritu v rámci mechanizmu civilnej ochrany dostať na územie Maďarska. Mnohí odborníci celý týždeň pôsobili priamo v teréne. Pokiaľ ide o legislatívu, ktorá pre takéto zariadenia platí, je to, in, je to IPPC smernica, potom je to smernica o riadení strategického odpadu, zoznam odpadov a smernica o zodpovednosti. Pokiaľ ide o túto nehodu, 22. oktobra komisia zaslala list. V tej fáze už tá naliehavá reakcia bola viac menej ukončená, takže my sme zaslali maďarským orgánom list, aby sme získali informácie o tom, do akej miery bola európska život, životnoprostredná legislatíva v danom zariadení uplatňovaná. Dostali sme odpoveď na tento list. Naozaj to bola veľmi detailná technická odpoveď. Táto ale prišla až 24. novembra. Je tam naozaj množstvo informácií technickej povahy a komisia ešte stále tieto informácie vyhodnocuje. Takže na úvod, pani predsednička, by tom bolo všetko a samozrejme, že som ochotná reagovať na špecifické otázky poslancov. Rada by som na záver počiarkla potrebu korektnej plnej aplikácie existujúcej legislatívy EÚ aby tu bola vysoká miera ochrany pred vznikom takýchto incidentov, takýchto nehôd, aby sme zabezpečili, že už nikdy sa takáto situácia v Európskej únii opakovať nebude. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Tabadži. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte raz ďakujem. Pokiaľ ide o tento červený kal, chcel by som komisii povedať, že existuje bazilejský dohovor, v ktorom sa uvádza, že v prípade prekročenia hodnoty 11,6 pH, že v prípade takéhoto stavu sa látka považuje za škodlivú, za rizikovú. Takže Európska únia by mala zosúľadiť svoju legislatívu s týmto bazilejským dohovorom. To je prvá vec. Druhá vec. Hovorilo sa veľa o tom, že je potrebné v prípade environmentálnych katastrof stanoviť zodpovedných čo možno najrychlejšie. Ide o firmu, zariadenie a škoda momentálne predstavuje 3,7 miliónov to je hodnota tej uh, firmy a v porovnaní s tým 24 miliónov výška škody. Takže je potrebné venovať sa skladovaniu takéhoto kalu v, na území Európskej únie, ale nielen na jej území, ale napríklad aj na Západnom Balkáne. Ja viem, že tam na Západnom Balkáne je jedno zariadenie na výrobu bauxitu a toto je naozaj mimoriadne rizikové zariadenie. A ešte tretia vec, opätovné použitie takéhoto odpadu červeného kalu, toto je naozaj veľmi komplikovaný postup. Ja už som k tomu vypracoval pred 4 týždňami otázku na ústne zodpovedanie, no a už by bolo na čase na ňu aj reagovať. Ďakujem, pán Stajs. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som sa poďakoval zastupkyni komisie za odpoveď, ktorú poskytla. Pani Hasi žiaľ dnes nemohla prísť autorka otázky, ja ju tu dnes zastupujem. A ona predložila celý zoznam otázok, je tam viacero otázok, na ktoré by mala komisia reagovať a zatiaľ sme konkrétnu odpoveď z jej strany nepočuli. Povedali ste, že ide o možné porušenie štyroch legislatívnych aktov. My sme v oktobri zaslali list, e, v novembri maďarská vláda reagovala, to ste pravili vy, komisia. Takže ja by som bol rád, keby komisia čo možno najrychlejšie vyhodnotila reakciu z maďarskej strany aby sme ako Európsky parlament mohli naplánovať ďalšie kroky, ktoré budú potrebné. A pani Hasi sa tiež pýta na to, či komisia je ochotná zriadiť nejakú task force a vyslať ju priamo na miesto. Ak komisia je ochotná, prečo to ešte neurobila? Ešte ďalšia otázka pani Satuhasi a tá sa týka situácie v iných krajinách. Vieme, že podobné zariadenia existujú, fungujú aj v iných členských štátoch, hlavne v tých nových členských štátoch. No a pani Hasi sa pýta, či existuje nejaký zoznam týchto zariadenia, či by bolo možné ho zverejniť, aby sme mali prehľad o rizikách aby sme mohli napríklad realizovať kontroly takýchto zariadení. A ešte ďalšia otázka pani Hasi, podľa mňa veľmi opodstatnená. Tam ide o environmentálne inšpekcie. Komisia v roku 2001 prišla s oznámením, v roku 2008 sme o tom hovorili, pripravili sme uznesenie 20. novembra 2008 a tam sa uvádza v bode 9, tam plénum vlastne požiadalo komisiu, aby prišla s návrhom smernice. Išlo tam o definíciu a metódy, ktoré môže používať environmentálna inšpekcia. Žiadali sme o to do konca roku 2009. Teraz je chvála Bohu rok 2010 a mňa by zaujímalo, ako sa vy postavíte k tejto požiadavke. Príde vôbec takýto návrh legislatívy, s akým obsahom, aké metódy, bude to horizontálna smernica. No a potom špecifické body v špecifických legislatívach. to bola veľmi presná otázka, ktorá bola položená, ale zatiaľ nebola zodpovedaná. Potom otázka zodpovednosti. Na tú sme tiež nedostali ešte odpoveď. Otázka ručenia. Mohli by sme prosím dostať návrh zo strany komisie, pokiaľ ide o finančné záruky v prípade pozmenených smerníc o zodpovednosti v oblasti životného prostredia. Máme potom smernicu, ktorá obsahuje zoznam rizikových látok a ja už som povedal, že tento zoznam eh, vlastne je vystavaný na základe určitých kritérií, mal by byť. No ale keď sa pozrieme na tento legislatívny akt, tak skrátka vidíme, že látky, sa vnímajú ako škodlivé, keď napríklad sú tam korozívne zložky e, vo výške 1% a dioxid dusika je obsiahnutý v týchto kaloch, Toto je tiež veľmi riziková látka, takže môžete prosím potvrdiť, že tento červený kal je potrebné klasifikovať ako škodlivú látku podľa európskej legislatívy a prosím naozaj konkrétnu odpoveď zo strany komisie. What? Vážený kolega, veľmi ma teší, že ste požiadali o presnú odpoveď. Madam, dostanete samozrejme príležitosť e, dostať odpoveď na vašu otázku. Je to v podstate nedávna záležitosť, takže poprosíme vás, aby ste nám povedali, kedy v budúcnosti budete môcť odpovedať na tie otázky, ktoré tu zazneli. Ačiū, ponia pirmininkė. E, aš šitam kontekste e, No, lajmu. Len pekne, pani predsednička. V kontexte všetkých týchto katastrof a nešťastí, ktoré boli spôsobené zanedbaním, zanedbaním zodpovednosti zo strany ľudí, rada by som otvorila otázku, aké sú mechanizmy eh, žiadania nápravy, aké sú mechanizmy vymáhania osobnej zodpovednosti hľadáme mechanizmus solidarity, ktorý by sme mohli využiť pri takýchto, mechani- pri takýchto nešťastiach. V tomto prípade bol rozsah pomerne rozsiahly a urobila, bola vzniknutá obrovská škoda. Poškodené boli nielen ľudské životy, ktoré boli bohužiaľ aj stratené, ale bola to aj obrovská škoda na životnom prostredí. Väčšinou platí ten princíp, že znečisťovateľ platí a pokiaľ mi je tom známe mne a možno moji kolegovia z Maďarsku upravia alebo doplnú moju informáciu, ale dotknutá firma, o ktorej hovoríme, skrachovala a v podstate nemôže dostať svojim záväzkom a zaplatiť dané kompenzácie. A teda celá ťarcha kompenzácií je, je na vláde. Myslíte si, že by sme vedeli poskytnúť nejakú pôžičku alebo nejakú inú asistenciu? A ak áno, to môže v podstate vyslať aj veľmi negatívny signál jednotlivým firmám, ktoré si môžu povedať, že vždy tu bude niekto iný, kto zaplatí za problémy, keď vzniknú a uhradí škody. Je to veľmi dôležité v kontexte celého radu rôznych projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú implementácia ktorých môže spôsobovať isté pochybnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kriton Arzenis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som sa spýtal komisie, či má pocit, že to, čo sme zažili z, na, pri nešťastí v Maďarsku, či to ešte stále viac poukazuje na to, že potrebujeme silnejšiu e, smernicu o ochrane pôdy. A síce, že teda smernica o ochrane pôdy by mala byť konečne schválená a mala byť úspešne ukončená. podľa môjho názoru e, je tu akási akútna potreba preto, aby sme mali veľmi jednoznačné nariadenie ktoré by, nás upravo, ktoré by upravovalo vlastne prevenciu kontaminácií pôdy a zároveň by jasne hovorilo o tom, ako, e, ako skonať pri odkontaminovávaní pôdy. Je tu akutná potreba pre takúto smernicu o ochrane pôdy a ak tomu správne rozumiem, ak by sme mali takúto smernicu, situácia v Maďarsku by mohla byť iná teraz. A to aj vďaka tomu, že by sme vedeli pomôcť Maďarsku vysporiadať sa s touto témou a zároveň by sme možno pomohli e, pôsobiť preventívne. Ďakujem. Pani Blanko, ak vás poprosím veľmi stručne zareagovať na tie otázky, ktoré sme vám tu spoločne položili. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa rada venovala téme eh, nebezpečnej povahy eh, červeného kalu, eh, ktorá bola otvorená zo strany viacerých poslancov a tu bola potom aj otázka, či áno alebo nie vlastne nebola, nebol tento materiál klasifikovaný ako nebezpečný alebo rizikový materiál. V prvom rade Komisia si myslí, že e, legislatíva o nebezpečnom odpade je aplikovateľná. Na základe materiálov, ktoré sme dostali od maďarských orgánov, Maďarsko si nemyslí, že táto smernica je uplatniteľná. Takže to je prvá téma, ktorú treba vyriešiť. Ehm, to je prvá téma, kde to musíme mm, následne riešiť a už na stretnutie v Maďarsku sme odkomunikovali vlastne aj tento náš názor maďarským orgánom. Po druhé, čo sa týka otázky klasifikácie, dôležitá otázka je aj to, že neexistuje žiaden záväzok pre členské štáty, aby klasifikovali červený kal ako nehazardnú látku, alebo nebezpe- nie nebezpečnú látku. E, je tu viacero faktorov, ktoré musia členské štáty kvalifikovať a členské štáty na báze samotného zloženia odpadu musia kvalifikovať, či daný typ odpadu je klasifikovaný ako nebezpečný alebo nie. Ak nebezpečné látky sú prítomné v červenom kale, a to nad nejaké povolené hodnoty, tak potom e, červený kal je kvalifikovaný e, ako nebezpečný odpad. Zoznam odpadov e, vlastne zahrňa aj, aj, aj škodlivé, korozívne látky alebo teda znepokojujúce látky a to všetko musí byť zradené do tejto klasifikácie draždivé látky pardon, a korozívne látky. Podľa informácie, ktoré, informácií, ktoré sme dostali od maďarských orgánov, to, čo vyplýva z našej predbežnej analýzy, je to, že obsah e, látok, ktoré sa nachádzali v Červenom kale, bol nebezpečný. Ale musím povedať, že toto je naozaj veľmi, ehm, veľmi objemná správa, ktorú sme dostali, veľmi rozsiahla správa, veľmi technického charakteru. A práve preto by sme nemali považovať toto posúdenie za definitívne. Budeme vám komunikovať definitívne posúdenie. Naše predbežný názor je ten, že tento odpad mal byť kvalifikovaný ako nebezpečný a tak tomu nebolo zariadenie e, vlastne bolo e, prevádzkované v súlade s povolením od roku 2006. To je pravda. Ale myslím si, že to povolenie IPPC e, nebolo také, že by považovalo odpad za nebezpečný. Alebo v danom povolení sa nepovažoval odpad, odpad za nebezpečný. A to je ďalšia téma. Potom podľa štatu, štatútu alebo stavu súčasnej situácie a názor komisie sa v tomto nezmenil, máme tu pomerne rozsiahlý, komplexný rámec legislatívy, ktorá sa, ktorá sa uplatňuje v tomto prípade. Otázka je, či táto legislatíva bola alebo nebola adekvátne implementovaná. Ale o tom bude ďalej rokovať až vlastne pracovná skupina. V súčasnosti sa neuvažuje nad tým, že nad rámec toho všetkého by vlastne e, táto pracovná skupina ďalej posudzovala a analyzovala túto situáciu e, inak, ako tomu v súčasnosti je. Rada by som zodpovedala aj na, na tú otázku, ktorá hovorila o podobných lokalitách v Európe. 6 európskych krajín, ktoré majú 9, spoločne teda produkujú 2,2 miliard, milióna tón bauxitu v roku 2001. Ale je 9 hlinikární, ktoré spracovávajú tento bauxit, či už je e, ťažený v danej lokalite alebo dovážaný. Jedna z tých deviatich rafinérií je jedna e, v Maďarsku, kde došlo k tomuto nešťastiu. Všetkých ostatných osem e, rafinérií sa nachádza vo Francúzsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku. sú verejne dostupné dokumenty, referenčné dokumenty e, BREF, ktoré hovoria o správe riadení odpadu a pri ťažbe a spracovávaní a tieto dokumenty okrem iného obsahujú aj vlastne e, podrobnosti o, o materiáli, ktorý vzniká pri spracovávaní hliníka. E, môžete tieto materiály konzultovať a tam nájdete podrobnosti. Rovnako ste žiadali informácie o následných kontrolách musím povedať, že keď sa pozriete na smernicu o priemyselných odpadoch a emisiách, kde bola dohoda dosiahnutá minulé leto a ktorá bola schválená veľmi nedávno, tak e, inšpekčné požiadavky boli posilnené, tak aby sme zabezpečili, že prevádzkovateľia musia naplniť svoje právne záväzky. A tento, e, tento legislatívny dokument je uplatniteľný alebo aplikovateľný na takéto typy prevádzok, takže v tomto smere sa spoliehame na zodpovednosť daných orgánov, ktoré musia vykonávať inšpekcie na takýchto zariadeniach, tak aby sa takéto situácie už, ďalej, už viac nestali. Myslím, že som zodpovedala všetky otázky, ktoré boli položené a ďakujem pekne za vašu pozornosť. Samozrejme, e, budeme e, komunikovať konečné zhodnotenie danej situácie, predbežné predbežný zoznam eh, záverov som už eh, s vami teraz zdieľala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto upresnenie. Je to naozaj téma, ktorá je veľmi dôležitá a potrebujeme pochopiť, ako sa uplatňuje legislatíva, či sa uplatňuje, tak potom ako e, mohlo dojsť k takýmto katastrofickým situáciám, ako napríklad v Maďarsku. A tým e, môžem celkom dobre prejsť na ďalšiu tému, ktorou je uplatňovanie európskych environmentálnych právnych predpisov. Odovzdám na úvod slovo pani Pia Bučelo, ktorá tak, tak všeobecne predstaví svoju správu o podmienkach, v rámci ktorých sa uplatňuje táto legislatíva a potom budeme reagovať na rôzne otázky. Začneme otázkou ohľadom krízy spoločnosti. Je to bod šty, pardon, e, e, krízy v kampanii, otázka 4 a otázka 12 pretože práve e, pani Bučelo bude odpovedať na tieto dve otázky a potom pôjdeme v poradí. Chcem vám však pripomenúť, že otázku 6 sme prebrali včera, otázku v podstate povolenie k, e, na emisie. Ďakujem pekne, pani Bučelo, máte slovo. Merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže ďakujem za to, že komisia dostala možnosť vo všeobecnosti predstaviť uplatňovanie európskych environmentálnych právnych predpisov. Na úvod vás budem aktuálne informovať o poslednom vývoji v sektore v oblasti porušovania právnych predpisov a potom predložím nejaké konkrétne kroky, ktoré komisia uplatňuje preto, aby podporila úlohu národných sudcov pri presadzovaní alebo uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Komisia momentálne uplatňuje politiku zvýšenej transparentnosti pri riešení prípadov porušenia. Všetky rozhodnutia, ktoré príjme komisia, sú už v tej fáze dôvodovej správy zverejnené, poskytnuté novinárom. Od leta v oblasti životného prostredia sme vydali viac ako 30 takýchto tlačových komuniké, čo vám v podstate dáva informácie aj o rozsahu práca rozhodnutí e, komisie v tomto sektore. Všetky tieto rozhodnutia si môžete prečítať na Európa, ale myslela som si, že by bolo užitočné, ak by som vás upozornila na niektoré tie najdôležitejšie rozhodnutia podľa jednotlivých sektorov. V oblasti odpadov tu bolo viacero rozhodnutí, ktoré sme prijali. V októbri komisia sa rozhodla zažalovať Taliansko po druhý krát kvôli tomu, že nepresa- neuplatňovali rozhodnutie ešte z roku 2004, ktoré sa týkalo sanácie viacerých skládok pri Miláne. Komisia požiadala súd, alebo teda žiada súd, aby e, dali veľké postihy dennú pokutu okolo 201 400 eur plus paušálnu pokutu viac ako 50 milión eur. Článok 260, e, v rámci článku 260 bol poslan, bolo poslané v podstate oznámenie Grécku, informácia o tom, že neuplatňujú rozhodnutia z roku 2005 ohľadom niekoľko stoviek nezákonných skládok. Ako ste si mohli všimnúť, v oboch prípadoch sa tá situa- je tá situácia naozaj veľmi nebezpečná, pretože to sú rozhodnutia v prípade Talianska spred 6 rokov a v prípade Grecka spred 5 rokov. E, najdôležitejšie rozhodnutie bolo podľa článku 260 proti Malte, e, proti nezákonnému polovaniu Poslali sme oficiálne oznámenie, pretože rámcový zákon, ktorý umožňuje lov alebo poľovanie na určitý počet e, bažantov za rok, nie, nie je v súlade s kritériom proporcionality, tak ako je definovaný Európskym súdnym dvorom vo svojom rozhodnutí zo septembra minulého roku. V oblasti ochrany vôd E, opäť je, sú tu prípady voči všetk, proti viacerým členským štátom e, vzhľadom na nedostatočné plány správy povodia. E, v tomto prípadoch boli zatiaľ vydané len dôvodové správy. Potom je tu aj prvá výstraha podľa článku 260, ktorú sme poslali Luxemburgu v súvislosti s tým, že neplne rozhodnutia predchádzajúce rozhodnutia súdneho odboru vzhľadom na to, že nemajú dostatočnú, dostatočné spracovanie odpadových vod vo viacerých aglomeráciách. Znečisťovanie ovzdušia, tu sme zažalovali viacero členských štátov, pretože nedodržiavajú limitné hodnoty PM10 a potom sú tu aj ďalšie porušenia e, v tej istej oblasti v rámci ktorých takisto sme rozbehli súdne stíhanie. Oficiálne oznámenie sme zaslali Španielsku a Portugalsku za to, že neuplatnili v praxi súdne rozhodnutie ohľadom chýbajúcich krízových plánov pri niektorých zariadeniach, tak ako je to požadované v rámci smernice Sevezo aj v rámci tej otázky, ktorá tu zaznela už predtým. To len zdôrazňuje ešte viac to, že je potrebné mať krizové plány v tomto sektore. Súd vydal viacero dôležitých rozhodnutí od leta. V jednom prípade odsudil Rakúsko za nedostatky pri určovaní chránených oblastí v rámci smernici o vtákoch. V druhom prípade prípade súd usúdil, že Švedsko a Slovinsko nedodržiavajú svoje povinnosti pri príprave integrovaných ekologických povolení pre niektoré existujúce priemyselné podniky. To svedčí o intenzite prác a o potrebe ďalej pracovať na tom, aby komisia dohliadala, komisia ako strážkyňa zmluv dohliadala na to, aby legislatíva bola v praxi uplatňovaná. Zároveň treba mať na pamäti, že komisiu nie je možné považovať za e, v podstate univerzálny orgán, ktorý bude presadzovať e, plnenie environmentálnych právnych predpisov. Čo sa týka uplatňovania európskych environmentálnych právnych predpisov, E, v správe sme zdôraznili, že je potrebné lepšie sa zamerať pri našich aktivitách na tie veci, ktoré môžu byť prínosné na úrovni EÚ. Navyše na národnej, regionálnej a miestnej úrovni orgány v 27 členských štátoch sú prioritne zodpovedné za uplatňovanie európskych environmentálnych právnych predpisov. A v prípade, že národné kompetentné orgány si neplnia túto úlohu tak, ako by mali, tak vnútroštátni sudcovia, ktorí sú sudcovia EU legislatívy, by mali vstúpiť do hry. Najviac jednotlivých prípadov ohľadom lepšieho uplatňovania európskych environmentálnych právnych predpisov by sa dala efektívnejšie riešiť v skutočnosti na národnej úrovni a nie na úrovni EÚ. A práve z tohto dôvodu sa stále viac spoliehame na národných sudcov e, pri vymáhaní uplatňovania EÚ legislatívy. Národní sudcovia majú široké vyšetrovacie právomoci, môžu príjmať predbežné opatrenia a keď je to nutné, tak môžu poslať predbežnú otázku na Európsky súdny dvor do Luxemburgu. Navyše národní sudcovia sú kvalifikovaní odborníci, plne nezávislí, čo je ústavne zaručené vo všetkých členských štátoch. Vzhľadom na tento prístup komisia sa zdráha, alebo teda ne E, stíha členské štáty v prípadoch, že prebieha už paralelné stíhanie na úrovni členských štátov. Toto alternatívu sme oficiálne predložili v septembri keď sme dostali do, e, ročné správy 27 členských štátov o uplatňovaní EÚ právnych predpisov. Komisia túto správu aj zverejnila. V tej správe sa hovorilo o tom, že komisia nespustí paralelné konanie v prípadoch, kedy EU legislatíva e, má ustanovenia, ktoré hovoria o stíhaní na národnej úrovni. Takéto mechanizmy sú požadované v rámci niektorých existujúcich smerníc, napríklad v rámci smernice o prístupu k environmentálnym informáciám, e, v smernici o environmentálnej zodpovednosti, v smernici o ekologickej nejakom hodnotení dopadov a v smernici o určitých zariadeniach. Ak chceme presadzovať uplatňovanie európskych environmentálnych právnych predpisov, zosúľadujeme súdne konanie s vývojom nových fóriem spolupráce medzi komisiou a národnými sudcami. Podporujeme Európske fórum sudcov pre životné prostredie v jeho snahách podporovať uplatňovanie environmentálnych právnych predpisov od vzniku tohto fóra v roku 2004. Spolupráca s sudcami existuje aj v súvislosti s určitými združeniami európskych správnych sudcov a s asociáciami e, štátnych súdnych rád. Takisto máme špeciálny program na podporu národných sudcov v oblasti environmentálneho práva. V programe máme okrem iného prípravu rôznych vzdelávacích modulov a celú škálu pracovných seminárov zameraných na zvyšovanie povedomia o kľúčových aspektoch EU environmentálnych predpisov, predovšetkým v oblasti ochrany prírody a spracovania odpadov. Pomáhame národným sudcom pri uplatňovaní týchto ustanovení a Veľmi dôležité je aj to, že zabezpečujeme akési fórum pre výmenu skúseností a najlepších postupov medzi národnými sudcami. Zorganizovali sme konferenciu o uplatňovaní EÚ legislatívy s portugalskými a španielskými sudcami a prokurátormi. Na tejto konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 španielských a portugalských sudcov a prokurátorov. Konala sa táto konferencia pred niekoľkými dňami v Sevile. Podobná konferencia sa bude konať budúci rok v Taliansku a zúčastnia sa jej, na nej talianskí a rumunskí sudcovia prokuratúry. Okrem toho venujeme veľkú pozornosť tomu, ako členské štáty uplatňujú ustanovenia dohovoru z Arhus o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia. E, návrh komisie e, o smernici o prístupe k právu v environmentálnych otázkach je v podstate zablokovaná táto smernica, to asi veľmi dobre viete, avšak zároveň existuje viacero právnych predpisov pre životné prostredie v EÚ, ktoré majú ustanovenia o prístupe k spravodlivosti smernica o environmentálnom hodnote dopadov, o smernica o priemyselných zariadeniach a o, o environmentálnej zodpovednosti. Zabezpečenie efektívneho uplatňovania týchto ustanovení je práve jednou z našich hlavných priorit. Na záver dovolte vyjadriť nádej, že všetky tieto iniciatívy pomôžu národným sudcom pri efektívnejšom výkone ich práce v oblasti uplatňovania environmentálnych právnych predpisov. V EÚ máme multiúrovňový systém správy a náležité fungovanie mechanizmov justičnej e, hodnotenia e, na národnej úrovni je predpokladom pre uplatňovanie, vykona, e, vymáhanie uplatňovania našich environmentálnych právnych predpisov a ochrany životného prostredia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za naozaj veľmi obsiahlu prezentáciu, takže pôjdeme najprv na otázku 4 a 12, ktorá sa týka otázky pretrvávajúcej krízy týkajúca sa odpadu v kampanii. Mohli by ste nám spraviť takú krátku prezentáciu a potom kolegovia, ktorí sa budú chcieť vyjadriť z tejto téme, dostanú príležitosť. Teda spolili by sme body 4 a 12. Ďakujem, áno, samozrejme. Takže 4. marca 2010 Európsky súdny dvor prišiel k záveru, že Taliansko porušuje legislatívu EÚ vzhľadom na to, že v kampánii nebola zriadená sieť zariadení postačujúca na riešenie mestského odpadu takým spôsobom, aby nebola ohrozené verejné zdravie ani životné prostredie. Toto je viac menej citát z toho rozsudku rozhodnutia. Taliansko však zatiaľ neprijalo potrebné kroky na to, aby tento rozsudok, toto rozhodnutie naplnilo. 23. oktobra Európska komisia vyhlásila, že súčasná situácia je veľmi podobná tej kríze, ktorá vypukla v roku 2007 a na základe ktorej komisia začala konanie, v ktorom prijal, prijal rozhodnutie súd prednedávnom. Ten odpad komunálny eh, sa likviduje E, spolu s inými druhmi odpadu, čo porúša rámcovú smernicu o odpadoch a o skládkach. Takže k tejto všeobecnej otázke by sme radi uviedli, že momentálne veľmi úzko monitorujeme postup ktoré začali talianské úrady s cieľom naplniť rozhodnutie súdu. Od jeho vydania prebehlo viacero schôdzok s miestnymi a regionálnymi úradmi. Zaslali sme už dva listy určené Taliansku, e, ktoré sa venujú následným krokom a 21. a 2. novembra, teda relatívne nedávno, sme kampaniu aj navštívili. Stretli sme sa tam s regionálnymi zástupcami, s osobami, ktoré sú v regionálnom parlamente zodpovedné za životné prostredie. Navštívili sme spáľovňu, jedinú, ktorá tam funguje, je to zariadenie Viačera. Spojili sme sa s vedením tejto spáľovne a rovnako sme navštívili e, zariadenie, kde sa skladuje odpad. Asi 800 miliónov tón odpadu sa tam nachádza momentálne. A táto misia potvrdila, a to sme komisárovi oznámili, že opatrenia potrebné na vykonanie rozhodnutia zatiaľ neboli prijaté. A o aké opatrenia teda ide, ktoré sú podľa nás dôležité na vykonanie rozsudku? Nuž, poprvé, kampania musí prijať urýchlenie nový plán likvidácie odpadu pretože sa chceme vyhnúť opätovnému vzniknutiu kríz typu tej v roku 2007. Kríza neskôr, začiatkom roku 2008, vypukla opätovne. V Neapole stále ešte sa povalujú odpadky v uliciach. Takže aby sme to všetko poriešili, je potrebné vytvoriť štrukturovaný systém zberu a likvidácie odpadu. Takže toto všetko musí byť upravené novým plánom od likvidácie odpadu, ktorý musí byť v plnej miere v súlade s novými požiadavkami environmentálnej legislatívy EÚ. Tento plán musí samozrejme uprednostniť hierarchiu odpadov, ktorá 12. decembra nadobudne platnosť, pretože nová smernica o odpade práve vtedy nadobudne účinnosť. Takže cieľom je znižiť odpad, znova používať odpad a recyklovať. Tento plán musí zabezpečiť implementáciu separovaného zberu odpadu v celom regióne, hlavne v meste a provincii Neapol, kde sa to zatiaľ ešte neuplatňuje. Pričom tento odpad predstavuje viac než 50 odpadu v danom regióne. Po tretie, tento plán musí regiónu poskytnúť kapacity kompostovania a vytvoriť opatrenia na bezpečnú likvidáciu v rozumnom čase, pokiaľ ide o tých 8 tón skladovaného odpadu, pardon, 8, 8 miliónov tón odpadu, ktoré sú teraz v kampani rozdelené na viacerých skládkach. Zdôrazňujeme tieto prvky neustále, aj počas našej misie minulý týždeň v kampanii. A miestne úrady sa zaviazali v tom zmysle, že komisii predložia návrh nového plánu zberu a likvidácie odpadu do konca roku 2010 a že na úrovni regionálnej správy tento plán príjmu najneskôr v apríli budúceho roka. Zdôraznili sme, že tento plán musí byť výsledkom inkluzívneho, transparentného procesu, aby bolo možné osvojenie si tohto plánu na tej regionálnej úrovni. Tá kríza by sa mohla opakovať, keby tento plán nevznikol. O tom sme presvedčení. A vzniklo by tak riziko pre verejné zdravie aj životné prostredie. Súd na to poukázal vo svojom rozsudku výslovne. Keby takýto plán nevznikol, komisia by mohla sa znova obrátiť na súd a to by zrejme dopadlo tak, že by boli stanovené pokuty. Preto ten návrh plánu zberu a likvidácie odpadu, ktorý do konca roka dostaneme, vyhodnotíme a budeme rovnako monitorovať implementáciu tohto novoprijatého plánu. Rozhodnutie o tom, či a kedy otvoriť konanie podľa článku 260 v tomto prípade. Nuž, toto rozhodnutie bude závisieť od obsahu tohto plánu, o tom, kedy bude predložený a či bude implementovaný na základe harmonogramu v ňom stanoveného. Pokiaľ ide o rizikový odpad, že tento sa zmiešava s komunálnym, nuž O tom dôkazy neexistujú. Tento aspekt je kontrolovaný na národnej úrovni. Pokiaľ ide o otázku, že sa používa nelegálna skladka. že tá skladka je nelegálna vzhľadom na svoju polohu. Tá skladka sa nachádza v Národnom parku a to samo o sebe neznamená porušenie smernice o skladkách, pretože táto smernica žiadne ustanovenie v tomto zmysle neobsahuje. Pokiaľ ide o tie obvinenia, že toto zariadenie Terzíňo nie je riadené v súlade so smernicou, už e, tomu získavame potrebné informácie v rámci konania pre porušenie proti Taliansku, konkrétne kampanii. Uvedomujeme si, že v kampanii existuje viacero problémov súvisiacich so zberom a likvidáciou odpadu. A sme presvedčení o tom, že všetky tieto problémy vyplývajú z nedostatku náležitého plánu zberu a likvidácie odpadu. Takýto plán neexistuje a nebol teda implementovaný v ostatných rokoch. Preto sme sa v našom postupe zamerali od samotného začiatku na komunálny odpad, a súd vo svojom rozsudku z rovnako dôvodu trvá na tom, že Taliansko musí prijať a čo možno najskôr implementovať plán zberu a odvozu e, likvidácie odpadu. Takže to som vám predstavila aktuálny stav, ale ak máte ešte nejaké otázky, rada na ne samozrejme odpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte budeme pokračovať, drahí kolegovia, chcem vám povedať, že Máme tu talianskú televíziu. Je to súkromný kanál, e, ktorý bude vysielať reportáž. Dúfam, že nikto nemá námietky e, voči tomu, že naša rozprava je filmovaná a bude vysielaná. Nikto sa nehlási. Výborne. Vítam tu pani Arzony, ktorá je predsedničkou výboru pre petície a dávam, dáme samozrejme slovo, Neskôr ale Jill Evans a potom pani Merkis. Jill Evans, opospravedlňujem sa, že som pokomolila vaše meno. Jill Evans, nech sa páči. Nie je tu? Tak potom Judy, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za vaše ozrejmenie. V apríli a máji tohoto roka sme mali delegáciu z nášho výboru pre petície v kampánii, aby sme zodpovedali na tie otázky, ktoré nám kládli mnohí žiadatelia, mnohí e, autory petícií z tohoto regiónu a pýtali sa na možné zdravotné rizika. Navštívili sme navštívili sme e, vlastne tie skládky e, a rovnako ako aj spalovňu, videli sme, aký je stav v oblasti odpadu, videli sme, ako vyzerajú tie nelegálne skladiska odpadu to, čo sme počuli, je to, že bolo tu mnoho rôznych plánov, mnoho potenciálne dobrých plánov, ale celá pointa kampánie je implementácia, to ste spomenuli aj vy už viacerokrát. A síce, že ten dôkaz eh, alebo problém je v oblasti implementácie. Eh, takže monitorujeme situáciu, a vy ste spomínali článok 260 procedúry a hovor, rovnako ste hovorili aj o tom, že či otvoríte tento článok alebo nie, bude závisieť od toho, aký bude obsah daného plánu. A teda to znamená, že aká bude kvalita tohoto plánu. Takže záleží od kvality plánu a od jeho implementácie. Ale o čom hovoríme? Aký je to načasovanie. Hovoríme o tom načasovaní, ktoré má byť eh, vytýčené vlastne v marci tohoto roka, alebo hovoríme o tom načasovaní, ktoré je v pláne zo strany kampány, alebo hovoríme o vašom načasovaní. Takže ak hovoríte, že implementácia je problém a zároveň vlastne aj kontrola viacerých vecí, tak napríklad tu hovoríme o eh, nebezpečnom odpade, domácom odpade. Eh, vy hovoríte, že kontrola je národná. Ale táto, časť tejto kontroly tie dáta sú nevyhnutné, aby sme vedeli e, presne určiť, či smernica je adekvátnym spôsobom implementovaná. Ako sa teda tieto dve veci navzájom spájajú? Akým spôsobom dokážete monitorovať tú situáciu, či je, je smernica adekvátne uplatňovaná, ak tie kontroly sú v národných rukách? Myslím si, že to je naozaj jasná obava veľmi dobre rozumiem to, čo hovoríte, že Terciňo, že len samotný efekt toho, že skládka je v Národnom parku, že nie je porušením e, smernice, tak to je podľa mňa potom vážna rezerva v legislatíve, vážna medzera, ktorá by mala byť e, čo najrychlejšie vyriešená. A ja osobne naozaj príjmem kroky e, zo strany parlamentu tak, aby sme dokázali tento problém vyriešiť. No a v neposlednom rade pán komisár Potočník bude navštevovať tento región, ako som správne počula. aby videl situáciu na vlastné oči a chce tak urobiť vo februári, vo februári. Je to naozaj kvôli tomu, aby tú situáciu videl, bude navštevovať tieto skládky, alebo je to len kvôli tomu, aby, aby sme oddelili celú túto procedúru. Ďakujem pekne. Dzień dobry, dziękuję pani, pani... Mm. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pani predsedničke za slovo. Ďalším rečníkom je pani Macony, ktorá je z výboru pre petície. Nech sa páči, máte slovo. Presidente, grazie. Grazie soprattutto. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. nie som členkou tohoto výboru, takže ďakujem za pozvanie, ďakujem aj za to, že ste nám vyčinili čas. Um, Ďakujem veľmi pekne za, eh, za pozvanie ešte raz. Nie je to len tá téma, ako hovorila pani Merke, nie je to len téma, ktorá by sa mala vysporiadať eh, v rámci tohoto tému, v rámci tohoto roka, pardon. Ako predsednička výboru pre petície eh, sme tejto téme už čelili niekoľkokrát. V prvom rade chcem poďakovať výkonnému výboru Ďakujem za to, že sme mohli e, vlastne podrobnejšie preskúmať túto tému. Ďakujem aj za podporu ostatným expertom. Tento problém sa zdá, že už mnoho rokov trápi región kampanie a rozhodne to je vážna téma pre celé Taliansko. Je to téma, ktorá súvisí s minulosťou. E, súvisí to s témou, ktorá je odsúvaná už mnohokrát. E, má to vplyv na región, ktorý má veľké, e, veľké problémy. Zastupkynia komisie hovorila, že e, počas návštevy, ktorú urobila minulý týždeň, Ehm, kampanii, predovšetkým v oblasti, ktoré je v okolí, v okolí Neapolu, ehm, mohli si na vlastné oči overiť, že je tu naozaj veľmi vážny problém, pretože na uliciach je množstvo odpadov a ešte stále neexistuje nejaký plán na riešenie ehm, a samozrejme pre nás je veľmi vhodné a dobré, aby sme aby sme na európskej úrovni využili všetky možné inštitucionálne úrovne, ktoré dokážu pomôcť tejto situácii. Je veľmi dôležité, aby tie inštitúcie, ktoré majú dosah na tento zaciklený e, problém e, odpadov, aby sme, e, aby sme konali a zasiahali v rámci našich možností. Okrem toho by som rada doplnila, že v rámci tých dvoch vypočutí, ktoré sme mali k tejto téme, kde sme kde sme si mohli vypočuť vlastne e, situáciu alebo zhrnutie toho, aký je stav v kampanii. E, rovnako som mohla hovoriť aj s predsedom územného regiónu alebo teda územnej správy v regióne kampány. Rovnako som hovorila aj vlastne um, s zástupcami a inšpektormi DG Regi. Ehm, mali sme možnosť počuť, že boli prijaté rôzne záväzky, veľmi dôležité odhodlania, ktoré neboli len v rozmere toho, čo povedala pani Pučela. Sice netýkali sa len nejakého presného kalendára. Ehm, bol tu návrh predložiť plán do 31. decembra. Mal by tu byť vlastne potom ďalší plán, ktorý mal byť predložený v rámci prvých troch mesiacov prvého kvartála budúceho roku. Ehm, tento plán a tieto dokumenty, to je čosi, k čomu sa zaviazala aj nová regionálna exekutíva a uberá sa to smerom, ktorý indikovala aj pani Bučeli. A práve preto, ako sme už hovorili, je to plán, ktorý bude postavený na, e, na podpore e, redukcii odpadu, zároveň na triedení odpadu, budeme hovoriť o opätovnom využívaní materiálov z odpadov. To sú záväzky, ktoré pevne verím, že budú dodržané. A nielen, že ma zaujíma tá chronológia a dodržiavanie termínov, ale zároveň ma znepokuje aj to, aby bol e, obsah tohoto plánu adekvátnym spôsobom dodržiavaný tak ako to bolo predložené v detailnej podobe na, tak ako bol tento plán predložený na výbore pre petície. Rovnako aj kolegyňa bola členkou delegácie, ktorú, ktorá tu e, vlastne uskutočnila návštevu. Mali sme možnosť preskúmať tú, túto situáciu a myslím si, že to si vyžaduje isté ozrejmenie. Pani Bučeli, na Margo toho, čo, čo hovorila. Um, všetky tie témy a tie problémy uh, sú tie, o ktorých sme už hovorili. 12 alebo 24 me- e, mesiacov máme na to, aby boli vykonané rozsudky, čiže máme tu vlastne um, čas na schválenie plánu, tak ako ho, uh, tak ako ho zavezuje uh, súdny dvor. Zatiaľ nebol schválený žiaden plán, nie len tam, kde to je nutné, ale nebol ani vytvorený vlastne e, obsah tohoto plánu, ktorý by rešpektoval európsku normatívu. A práve preto by som bola rada, keby ste mi toto konkrétne mohli vysvetliť, prečo, k tomu, prečo je tomu tak. A rovnako by som chcela e, vlastne doplniť ešte tie otázky, ktoré hovorila aj pani Merkel. A to sa týka vlastne konaniu, e, konaniu na báze článku 260 e, to práve súvisí s komunikáciou, e, s prostredníctvom mass médií. Zdá sa, že naša krajina, všetkým oblasť kampanie, je vlastne už vystavená novému konaniu, ktoré vytýčil súdny dvor. A pani doktorka Bučela už e, doplnila a ozrejmilo, že konanie v súvislosti s článkom 260 sa dá spustiť len v tom prípade, ak tento plán, tak ako ho ako ho schváli e, a pripraví regionálny e, orgán, nebude predstavený v rámci prvého kvartálu budúceho roka. Tak, a obávam sa, že takto tomu ani nebude. Ďalej, čo sa týka eh, ďalších eh, poznámok pani Merkes. Súvisí to s tým, čo bolo povedané ohľadom toho, či skládka má alebo nemá byť v Národnom parku, či to, je proti, či to, či to vytyčuje európska legislatíva alebo nie. Viacerí ľudia si mysleli, že to porušuje európsku normatívu a napadali to, ale e, zastupkynia komisie nám hovorí, že neexistuje nejaké ustanovenie v smernici, ktoré by zakazovalo umiestňovanie skládok v Národnom parku. A mne toto oznámenie e, pripadá naozaj celkom pozitívne, pretože znamená to, že, e, že vlastne európska legislatíva v tomto smere nič presne nepredpisuje a uplatňovanie, kontrolovanie, uplatňovanie európskej legislatívy je len v rukách Talianska. A je preto nevyhnutné možno, aby komisia zobrala z tohoto lekciu a možno, aby sme sa poučili do budúcnosti, pretože to je veľmi dôležitý prvok legislatívy, ktorý ovplyvňuje výrazným spôsobom ochranu životného prostredia najmä v spojitosti s oblastiami, ktoré sú e, vo vysokom stupni ochrany, e, tak je veľmi dôležité, aby sme teda naozaj dôsledne ochraňovali tieto územia, aby sme nemohli, e, povedzme, v legislatívnymi medzerami spôsobiť to, že v týchto zónach môžeme umiestňovať skladky odpadu. Rada by som ukončila svoje vystúpenie Som, som vám samozrejme k dispozícii, rada budem spolupracovať na 100% s komisiou, tak aby sme mohli urýchliť um, celý proces komunikácie. Ehm, je to naozaj zodpovednosť môjho výboru ehm, a komunikovať aj s lokálnymi orgánmi, tak budeme sa poku- pokúsime sa maximálnym spôsobom naštartovať tento proces a budeme im napomocní v tých úlohách, ktoré majú eh, vykonať a zároveň, ehm, eh, zároveň rešpektujúc ten kalendár, ktorý ich zavezuje. Ďakujem veľmi pekne, pani Macony. Pán Rivelini má slovo, nech sa páči, a pán, potom pán Prody, Arzenis, Rossi. Kilka innych. Poprosím vás, aby ste vystupovali krátko, pretože ešte máme ďalšie body do diskusie. Tak, pán Rivelini, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Bučeli. Nevystupujem to len ako poslanec Európskeho parlamentu, ale aj ako podstate e, človek, ktorý prichádza z tejto krajiny, ktorá momentálne trpí a ktorá vyvolala pozornosť aj komisie. Je to naozaj, naozaj dramatická situácia a plne súhlasím s komisiou, keď hovorila o tom, že je potrebné mať plán a program, ktorý je potrebné schváliť pre kampaniu a implementovať ho čo najskôr. Čo sa týka možných ustanovení, pokut, e, ktoré musí kampanie rešpektovať, to je, to je naozaj smiešne, že v roku 2010 nastala takáto situácia. Chápem e, že komisia má svoje úlohy, ktoré musí plniť a chápem aj e, rozsudok. Chápem, že tu môžeme zdlhavo diskutovať o tom, prečo k tomu vôbec celému došlo a prečo a ako a pre koho to bolo prospešné, kto mal z toho zisk, ale nemyslím si, že toto je to správne miesto alebo správny čas. V správe chýba otázka toho, ako sa dostaneme z krízy sme v Európe a nemôžeme v podstate predpokladať, že nepomôžeme spoločenstvu, ktoré sa dostalo do takýchto problémov. Nemôžeme tu mať len byrokratickú analýzu situácie a citovať ustanovenia, ktoré by malo uplatňovať v praxi Taliansko a kampania. Nie, jednoducho raz a navždy sa musíme pozrieť na to, ako sa dá táto kríza vyriešiť, pretože kampania je súčasťou Európy. predseda regionálnej samozprávy sa vyjadril, má veľké obavy ohľadom tejto situácie. Samozrejme sú tu lehoty, ktoré treba dodržať. Áno, doktor Bučela hovorila o týchto konkrétnych lehotách. Dobre, takže je tu program pre európskych občanov v kampanii? To je moja otázka. A ja ako občan tohto územia, ja by som chcel povedať, že občania kampánie sú trestaní za to, že sú v podstate e, nešťastní, že sa dostali do nešťastnej situácie. A napriek, namiesto toho, aby sme e, trestali tých, ktorí sú zodpovední, tak trestáme obete, trestáme európskych občanov kampanie. Postihujeme tých už postihnutých a preto Eh, pani doktor Bučeli, zamýšľa sa Európska komisia eh, nad týmito vecami aj v tom zmysle, čo môže spraviť pre občanov kampany, alebo len na tom, ako ich stíhať. Je tu konkrétny plán? <clears throat> A keď doktor Bučeli hovorila poprvýkrát, tak povedala, že Taliansko v podstate je potrestané súdnym dvorom za to, že e, za, za, za skladku e, pri Miláne, že tá pokuta, e, v podstate tá denná pokuta je pomerne vysoká. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tom? Chcel by som naozaj vedieť po trošku detajlov. Nie je to len o solidarite v Taliansku, je to o európskej solidarite. Ďakujem pekne. Vittorio Prodi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako kolegovia, aj ja si myslím, že to je hrozná situácia pre Taliansko ale jednoducho sa musíme vysporiadať s, s faktami. A jednoducho si musíme uvedomiť, že sme, tá situácia je zúfala a je veľmi zlá. Aj v iných oblastiach Talianska sa tieto veci robia tak, ako majú, všetko prebieha tak, ako má, bez problémov. Spomínam si, e, keď som eh, bol v eh, regionálnej samozpráve v Boloni, tak sme vybudovali infraštruktúru pre eh, zber a spracovanie odpadu, vrátanie veľkých spalovní, teda veľkej spalovne a troch menších podporných zariadení. Takže áno, v Taliansku sú možnosti aj na takéto riešenia a naozaj si myslím, že je potrebné zabezpečiť e, solidaritu, lebo tá nám naozaj chýba. A len takýmto spôsobom dokážeme efektívne reagovať na tento problém. Takže chcel by som vás uistiť, že existujú zdroje Viem, že kolegovia tomu ťažko veria vzhľadom na túto existujúcu situáciu. Ale naozaj krajina by mala nájsť zdroje a nájsť riešenie. Je pravdou, že E, v tom má prsty aj organizovaná trestná činnosť, zločinské bandy, aj tu veľký otáznik. Ďakujem. Ďakujem koledze Ďakujem pekne kolegovi Prodimu a teraz dostáva slovo pán Senis z Grécka. Thank you very much, Mr. President. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela opýtať komisie, či tento národný park eh, spada do siete Natura 2000. Ak by ste mi mohli odpovedať na túto otázku a potom budem pokračovať moje otázke, pretože to s tým súvisí. Máte tieto informácie? Mám informáciu v tom zmysle, že časť Vezúvského národného parku, Talianského národného parku, je súčasťou siete Natura 2000. Či tá lokalita konkrétnej skládky e, na hranici tohto parku v Tercino, či to spadá do Natura 2000, to neviem, ale skôr si myslím, že nie. Aha, dobre, takže ďakujem pekne. Budem vychádzať z vašej odpovede. A teda takéto skládky sú povolené aj v oblastiach, ktoré sú v rámci Natura 2000? Ak je tomu tak, tak podľa mňa je to dôležitá vec. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, ak aké nebezpečné aktivity sú umožnené v oblastiach, ktoré sú chránené, pretože majú významné, sú predmetom významného dedičstva. Ak je tomu tak, tak potom by som sa chcel pridať k tým kolegom, ktorí už vyjadrili obavy v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Arsenis a slovo dostáva Oresto Rossi. A Áno, ďakujem pekne. Otázka odpadu v Neapoli a v Kampánii. To nie je nič nové, to sa deje celé 10 ročia, odkedy miestna samozpráva nedokázala jednoducho zabezpečiť likvidáciu veľkého množstva odpadu. tá skutočnosť, že teda napriek tomu, že v iných regiónoch iné regióny to zvládajú, ale sú v podstate regióny, ktoré triedia odpad a určitá v podstate regionálna či miestná samozpráva dokáže sa vysporiadať s problémom odpadov a iná nie. Ale v prípade takéto krizovej situácie situáciách, ktoré sa veľmi ťažko dajú zvládnuť. Musíme v podstate odpad izolovať a je pravdou, že táto oblasť je blízko parku, ale jednoducho to nebolo miesto, kde sa dal nájsť rýchle riešenie. V podstate vláda potrebovala jednoducho izolovať tento odpad a dať ho niekde, kde potom bude možné ho pretriediť. Áno, ja dúfam, že teda keď dojde k pokutám, že tie pokuty budú platiť tí, ktorých sa to týka, tých, ktorí sú za to zodpovední. Ja si nemyslím, že občania Talianska by Amblok mali platiť túto pokutu. Mali by to platiť tí, ktorí sú zodpovední za to, že vyvolali takýto zmetok. A jednoducho tento odpad by sa nemal prerozdeliť do všetkých skladok v Taliansku. Ja naozaj by som rád vyzval komisiu, aby spravila všetko, čo je v jej sílach a zabezpečila plnenie plánu a aby vyvinula silný tlak na región, ktorý by mal zabezpečiť realizáciu, správnu realizáciu takéhoto plánu, pretože ak nie, tak budú musieť platiť pokutu a miestna samozpráva by mala platiť pokutu, pretože tá si nesplnila svoju úlohu. Ďakujem pekne, pán Rossi. Pán Džumbária. Ďakujem pekne, pán predseda. E, myslím si, že by sme mali byť objektívni Áno, dostali sme sa situá- do situácie, kedy niektorí občania sú vystavení ohrozeniu zdravia a majú, každý občan má právo na ochranu zdravia. A tu máme skladku v oblasti, e, kde sú určité ekologické obmedzenia Ja hm, si myslím, že treba zvažiť tieto objektívne veci, samozrejme aj ďalšie aspekty, kolegovia spomenuli, eh, hm, odpadové hospodárstvo v regióne, ale treba si uvedomiť, že po celé roky nákladiaky, plné nákladiaky odpadu, dokonca aj toxického odpadu zo severného Talianska alebo z iných oblastí Európy, jednoducho sa dovážajú na skládky ktoré spravuje Kamore a mafia. Čiže to nie je len otázka kampanie, je to problém celého štátu, je to problém Európskej únie. Čiže áno, ak máte iniciatívy, tie len vítame, všetky tie iniciatívy, ktoré komisia spomenula, tie vítame. A súhlasíme s tým, ale nestačí mať sľuby. Náš premiér povedal, že problém vyrieši okamžite pod potom o dva mesiace, potom to malo byť o tri dní, potom pravdepodobne on sa tam zabáva na svojich orgiách a, a zábavách aj tak unavený, že v podstate už nemá čas na to, aby sa zaoberal problémami talianských občanov. Takže naozaj komisia musí byť tvrdá, vstúpiť do toho a povedať, čo treba spraviť. A my musíme tvrdotrvať na tom, aby od, prijaté odp- odporúčania sa aj uplatňovali. Zanim oddám głos e, predstaviteľ... Ešte než dám znova slovo zástupcom komisie. Ešte pán Rivelini sa prihlásil. Nech sa páči. Solo un minuto, mi scu- scusi Presidente, per ricordare che eh, il governo regionale... Ďakujem naozaj len veľmi stručne. Chcem poukázať na to, že pred šiestimi mesiacmi bola zvolená regionálna vláda v kampanii, takže bolo to iba pred šestimi mesiacmi, kedy súčasná vláda bola zvolená, takže odpovednosť treba náležite pripísať. Musíme tejto novej vláde eh, samozpráve ponechať nejaký čas. Oni sa už spojili s komisiou, s pani Bučela. A drahý kolega Rossi poukázal na to, že regionálne úrady by mali sami zaplatiť, stáť za svojimi chybami. A ja myslím, že to by malo platiť aj pre milanské skladky, nielen pre tie neapolské podniky na severe tiež musia byť braté na zodpovednosť, pretože oni kampaniu využívajú ako takú určitú skladku, skladku odpadu. V EÚ máme 27 členských štátov a ak naozaj chceme konať jednotne, tak nesmieme pripustiť, aby tu boli nejakí občania druhej triedy. Všetko musíme riešiť spoločne, v opačnom prípade nebude jednota, nebude Európska únia. Ďakujem pekne, pán Rivelini. A teraz dostáva preslovo predstaviteľ KTI Solidárnej Európy, čiže Európskej komisie. Nech sa vám páči. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na to, že väčšina vystúpení bola v taliančine, tak budem reagovať po taliansky. Prepačte, pán Arzenis, ale som si istá, že cez tlmočenie pochopíte, čo chcem povedať. Takže prvom rade by som chcela povedať jednu vec a to, že môžem vychádzať len z toho, čo spadá do kompetencie Európskej komisie. Tie ostatné poznámky, ktoré sa netýkajú kompetencií Európskej komisie, k tým sa vyjadrovať nebudem, keďže nepatria do môjho pola pôsobnosti. A skôr tomu, čo povedala pani Merkis. Ja mm, myslím, že položila naozaj veľmi precíznu otázku, bohužiaľ tu už nie je. Dúfam, že tu odpoveď jej postúpite. Išlo tam o podpis podľa niekdajšieho článku 260. Ide o otázku, toho, či ide o obsahy, lehoty, implementáciu a dodržiavanie plánu. Nuž, a myslím, že táto odpoveď môže byť považovaná za reakciu aj na iné otázky. Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku stanovil, že je potrebné bezodkladne v rozumnej lehote potrebné aplikovať tento plán. Realizácia tohto rozsudku pozostáva z troch prvkov. Po prvé, prijatie plánu odvozu a likvidácie odpadu, aby bol teda naozaj kompletný, komplexný. Potom po druhé, implementácia tohto plánu. A po tretie, likvidácia toho odpadu, ktorý je zatiaľ nedoriešený, ktorý tam leží na tých skládkach. No a tu sa uplatňuje viacero lehôd. Týchto 8 miliónov tón nie je možné zo dňa na deň niekde zlikvidovať a preto je teraz na komisii, aby rozhodla o týchto lehotách, teda v tom presne zmysle toho rozsudku, že to majú byť rozumné lehoty a realistické lehoty. No a my to budeme aj kontrolovať. Takže tú lehotu stanoví komisia a nie Taliani ako taký. A potom Tercíňo, zariadenie v Tercíňo. Áno, máte pravdu, že táto skládka nie je zakázaná zo strany smernice. Už som povedala, že smernica nezakazuje, aby bola skládka na území prírodného parku. Smernica Habitat o ekosystémoch tiež nič explicitne neuvádza. Pokiaľ ide o Natúru 2000, ak sa nejaká skladka nachádza na území spadajúcom pod Natúru 2000, potom platí článok 6.3 a 6.4 tejto smernice. Ja už som na úvod povedala, že všetko, čo sa bude realizovať po 4.3., musí sa diať pri zachovaní existujúcej platnej environmentálnej legislatívy v zmysle rozsudku Európskeho súdneho dvora. Tam ide samozrejme o manipuláciu s odpadom, smernicu, ktorá sa toho týka, ale to, to nie je všetko. Je potrebné dodržiavať všetky ostatné predpisy v oblasti životného prostredia. Takže toľko k tomu. Pán Rivellini, vy ste hovorili o tých pokutách. Nuž, Európsky súdny dvor rozhoduje o takýchto pokutách, o uvalení pokút. Komisia teda, ak po druhýkrát zažaluje pred súdom, tak komisia e, zároveň navrhne pokuty, ale nerozhoduje o tom, rozhoduje o tom Európsky súdny dvor. A tieto rozhodnutia sú adresované priamo členskému štátu. A e, členský štát teda rozhodne o tom, kto teda v konečnom dôsledku zaplatí tie pokuty. No a tuším som už odpovedala na všetko, na čo ste sa pýtali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Bočela. Rád by som tu uvítal skupinu 35 poradcov z e, údolia Loary. Tí boli informačným strediskom Európskeho parlamentu v Paríži pozvaní na našu schôdzu. Vítam ich tu. A ak máte nejaké otázky týkajúce sa implementácie environmentálnych politík, ešte je k dispozícii nejaký čas. Sandrin Pele sa prihlásila o slovo, to sa pýta na biodiverzitu. Nemá pani Sandrine Bele na sali. A tá tu nie je, pani Bele. Tak môžeme pokračovať ďalšou otázkou. Konkrétne Otázka pani Kadenbach. Nie, táto tiež nie je. Ktože tu je? Pani Morkunajte tu nahrádza pána Zebera. Tam ide o rámcovú smernicu o vode. Nech sa vám páči. že eh, ja mám tri otázky v mene pána Zebera. Prvá sa týka implementácie rámcovej smernice o vode ktorá ukladá členským štátom povinnosť eh, vytvárať plány pre jednotlivé údolia riek. Čiže moja otázka z niektoré štáty to stihli na čas a koľko ich bolo zverejnených doposiaľ a či sú v súlade s eh, usmerneniami ustanovenými v rámcovej smernice o vode. Ďalšia otázka tam by ma zaujímalo, ako sa implementuje nariadenie o REACH, či je možné počítať s revíziou tejto legislatívy, či komisia, komisia zamýšľa predlžiť platnosť. A posledná otázka pána tá sa týka 6. environmentálneho akčného programu. Tam sú stanovené priority ako klimatické zmeny, príroda a biodiverzita, životné prostredie a zdravie a prírodné zdroje a odpad. Takže naša otázka znie, ako to vyzerá s implementáciou 6. akčného programu v oblasti životného prostredia, či je to na dobrej ceste a do akej miery táto implementácia už bola ukončená. To sú tie otázky a ak dovolíte, ja by som ešte za seba niečo doplnila. Komisia sa vyjadrovala k Arhuskému dohovoru o účasti spoločnosti, takže ako to komisia vníma, je účasť občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o postupy hodnotenia dopadov v oblasti životného prostredia, že to účasť je efektívna a či to komisia naozaj nevníma len ako nejaký, nejakú formalitu, ale ako skutočný fungujúci nástroj. Ďakujem pekne, pani morku najte. Bohužiaľ nebudeme mať čas na zodpovedanie všetkých tých otázok, ktoré tu odzneli. Budú predmetom rozpravy na ďalších schôdzach a teraz poprosím komisiu, aby reagovala na tú prvú otázku, ktorá sa týkala rámcovej smernice o vode. To je otázka číslo 3 v našom zozname. Pán Garcia, nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Sú tu tri špecifické otázky, ktoré, e, ktoré vyvstávajú z rámcovej dohody o vode, rámcovej smernice o vode a jej implementačnom pláne, a ktoré sa týkajú aj správy povodí v jednotlivých členských štátoch. Čiže tie hlavné plány správy povodí už mali byť publikované. A potom je to otázka, ktorá sa týka konzistentnosti týchto plánov s rámcovou smernicou o vode. Ako určite e, viete, tak 12 členských štátov už stihlo ten termín, ktorý vytyčuje rámcová smernica o vode a notifikovalo komisii e, ich e, plány správy povodí a to vlastne do termínu 22. Um, marca 2010. To bola Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, eh, Holandsko, Rakúsko, Slovensko, eh, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Štyri ďalšie členské štáty notifikovali svoje plány správy povodí, a to po termíne. To sú Estonsko, Maďarsko, Írsko a Taliansko. A, a my sme spustili potom konanie proti porušeniu rámcovej e, smernice e, proti ostatným 11 členom, ktoré doposiaľ nenaplnili tento svoj záväzok na základe rámcovej smernice o vodách. A myslím si, že je naozaj veľmi dôležité spomenúť aj to, Ehm, spomenúť dva prípady, ehm, najmä Belgicko a e, Litvu. Ehm, tie, tie, tie zvážujú čiastočné schválenie týchto plány, spra- plánov správy povodí. Tieto dva členské štáty poslali aspoň nejaké časti e, týchto plánov správy povodí, ale e, nepokrývajú celú, celé územie daných krajín. Čo sa týka druhej otázky, a síce, že koľko týchto e, plánov správy povodí už bolo publikovaných, e, my sme dostali 110 plánov správy povodí a to znamená, že 66 ešte stále chýba. Okrem toho sme dostali celý rad notifikácií, notifikácií o schválení medzinárodných plánov správy povodí. Čo sa týka otázky o konzistentnosti s požiadavkami na základe rámcovej smernice o vodách, my sme už začali posudzovať, či, či tie plány, ktoré boli notifikované, sú konzistentné s rámcovou smernicou o vodách ale táto práca ešte stále prebieha. Očakávame, že budeme, môcť mať bilaterál, že budeme mať bilaterálne kontakty s členskými štátmi v priebehu roka 2011 a samozrejme, ak zistíme, že niektoré plány nie sú konzistentné, nie sú v súlade s rámcovou smernicou, o vodách, tak potom e, začneme konania proti týmto členským štátom. V každom prípade komisia plánuje uverejniť správu, ktorá bude hovoriť o celkovej implementácii rámcovej smernice o vodách, a to na základe svojho e, posúdenia týchto plánov správy povodí a táto e, táto správa bude súčasťou e, správy, malo by to byť vlastne pracovný plán v roku 2012 pre ochranu európskych vôd.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 zároveň zastupuje aj kontaktný výbor pre Európsky parlament už počas posledných 8 rokov. Náš kolega vlastne vždy pravidelne zodpovedal, zodpovedal naše otázky počas e, týchto rokov. Ak tomu správne rozumiem, teraz sa presúva na, na iné pracovné zaradenie. Želáme vám všetko dobré vo vašej novej pracovnej pozícii. Chcem sa vám spýtať, či sú nejaké doplňujúce otázky k tomu, čo zaznelo. Ak nie, tak budeme pokračovať v diskusii o tých témach, ktoré boli eh, otvorené počas ďalších stretnutí v budúcnosti. A naše ďalšie stretnutie bude ...24. až 26. januára. Ďakujem pekne.